Okay, colleagues, we've given everybody... Takže, kolegovia, dali sme každému 3 e, minúty e, a viac, na viac, aby ste stihli e, pricestovať a posadiť sa. Prvý bod na dnešnom programe je schválenie programu nenastali žiadne zmeny ani žiadne návrhy v prospech zmeny, takže schválený. Program je schválený, tak ako bol predložený. Oznamenia e, predsedníctva. Bod 2. Budúci týždeň v Štrásburgu bude spoločná výmena názorov s AFETom a z DROA týkajúce sa Sacharovovej ceny zástupcovia opozície Venezuele budú prítomní a potom bude stretnutie s delegáciami parlamentného zhromaždenia Venezuely a delegácia Mercosuru. Táto schôdza sa bude konať od 7.30 do 9.00 LOV N14. Určite dostanete k tejto veci samostatnú správu. Ešte jedno oznámenie. Dnes nemáme polskú kabinu. Ehm, myslím si, že to nebude bolestivý a kolega, ktorý je, hovorí polsky a inými jazykmi, určite to zvládne. Bod číslo 3, e, schválenie zapisnice z, z predošlého zasadnutia 25. septembra. A pok máte nejaké pripomienky do konca dnešného zasadnutia, ak nebudú pripomienky, budeme ich považovať za schválené v predloženej podobe. Bod číslo 4 e, je prijatie rozhodnutia a odporúčaní koordinátorov. Máme zastup zapisnicu zo zasadnutia koordinátorov z 21. novembra. Opäť opäť aj v tomto prípade rovnaký e, režim, čo sa týka pripomienok ak tie budú zaslané do konca dnešného zasadnutia, e, e, tieto odporúčania rozhodnutia koordinátorov budú schválené. Teraz prejdeme ku zásadným bodom nášho eh, dnešného stretnutia body 5 a 6, udelenie absolutoria eh, k eh, roku 2016. Pôjde o všeobecný rozpočet EÚ 8., 9., 10. a 11. EDF a okrem toho všeobecný rozpočet komisie. Čo je to absolutorium? Aby som informovala tých, ktorí to nevedia, sú to hostia a tí, ktorí nepoznajú Absolutorium sa týka toho, že e, Európsky parlament každoročne robí, e, urobí takú kontrolu prehľady e, používania rozpočtu a samozrejme v našom výbore sa venujeme Európskemu fondu rozvoja a vôbec čerpaniu prostriedkov z Európskeho všeobecného rozpočtu do oblasti rozvoja. Takže my predkladáme stanovisko e, výboru pre e, kontrolu rozpočtu. E, spravodajcom v tejto téme je pán, okay. pán Fruzulica, ale je dnes zastúpený. A vystupujem v mene spravodajcu síce e, podporujeme e, nakladanie s rozpočtom, staré je e, priestor na to, aby boli zlepšené výstupy v oblasti rozvoja a je, sú resty v oblasti skontrolovania toho, ako sa naklada s rozpočtom práve z hľadiska korupcie, rešpektovania ľudských práv a podpory princípov právneho štátu Komisia je veľmi často pomalá a často nemá relevantné využitie eh, miestnych zdrojov práve pri projektoch, ktoré sú podporované z európskeho rozpočtu. Komisia by mala podporovať povedomie príjimateľskej krajiny o tom, ako je eh, zameraný ten rozpočet a eh, určitú účelovú viazanosť. Ďalej je dôležité to, aby Európsky parlament bol v plnej miere informovaný a konzultovaný o, o priebežnom vykazovaní 11. EDF, ktorý má zohľadnúť agentu 2030, nový konsenzus EÚ v oblasti rozvoja, e, pričom e, sa plne musia zohľadniť princípy efektívneho rozvoja. Záverom by som chcel konštatovať, že je potrebné klásť dôraz na úlohu, ktorý by mohol zohrávať súkromný sektor mohol by zohrávať úlohu katalizátora pri dosahovaní e, e, cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Určite e, osamotene verejný, verejný sektor nedokáže naplňať očakávania verejného sektora. Preto sa nám zdá, že súkromné zdroje by mohli byť do toho vnesené za podmienky, že budú mechanizmy transparentnosti a E, mechanizmy skladania účtu, účtov zodpovedným. Kto ďalší by sa chcel vyjadriť k absolutóriu? Pani Hauten, ja si e, dobre, e, dobre uvedomujem, poznám správu nášho spravodajcu, panu Frunzulika, poukázal na dôležitú úlohu európskych úverových organizácií Domnievam sa, že by sme mali poukázať na to, že princípy efektívneho využitia rozpočtu eh, často eh, padajú eh, v obeď krátkodobým cieľom. Nie som to teda len ja alebo náš výbor, ktorý to konštatuje, ale to vžišlo aj z priebežného hodnotenia DCI a EDF takisto e, nedostatočné e, dodržiavanie e, právnych aspektov komisie a takisto aj čo sa týka mechanizmy ochrany stability a mieru sú veci, ktoré by mali byť viac reflektované v priplnení právnych aspektov. A čo sa týka vynakladania peniaze na integráciu znovu navratilcov z Afganistanu. Účtovný dvor EÚ prezentoval svoje názory na politiku biopalív. Citujem, komisia nepožadovala dobrovoľné mechanizmy, ktoré by potvrdili, že produkcia biopalív, ktorú teda certifikuje, nespôsobuje negatívne sociálne-ekonomické dopedy a, e, a s tým súvisí aj e, práca detí, zlé pracovné podmienky, ohrozenie zdravia a bezpečnosti pri práci e, a nepriamy dopad na využívanie polnohospodárskych ploch nie je v súlade s atribútmi trvalúžateľného rozvoja v oblasti výroby biopaliu. Konec citátu. Myslím si, že e, na toto by sme mali klásť dôraz a rozhodne to nie je na prospech rozvojovým krajinám a ich obyvateľom. Chcela by som, sa po, chcela by som poukázať na e, veľkú prevalenciu nedodržiavania pravidiel verejného obstarávania v rámci projektov EDF. Každoročne súd na to poukačuje, poukazuje. E, v prípade DCI je, je tento problém E, skutočne len okrajový a komisia by nám mala vysvetliť, prečo pri EDF je oveľa viac e, prešlapov pri verejnom obstarávaní v porovnaní e, s druhým investičným nástrojom. a čo sa týka chybovosti, E, chybovosti e, vynakladania prostriedkov na rozvoj z e, diplomatickej služby Európskej únie. Táto chybovosť je najnižšia v rámci organizáciami a to treba vyzvihnúť a poučiť sa, prečo je to tak. Pani Donan. Ďakujem, pani predsednička. Tiež ďakujem, pán spravodajca, za návrh stanoviska o absolutóriu 2016 pre všeobecný rozpočet, pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond. Niektoré body by si ale zaslúžili byť rozpracované a zvoraznené. Ja nie som proti princípu o, tak, ako sa aplikuje pre tieto rozvojové fondy v rozpočte, ale zdieľam znepokojenie spravodajcu pokiaľ ide o hodnotenie komisie o dopade rozvojovej pomoci, hlavne v Afrike, komisia musí absolútne jasnejšie zadefinovať aj presnejšie ciele pomocných programov, ako aj kritéria hodnotenia. Členské štáty Nemôžu sa predsa uspokojiť e, s tým, že budú dávať milióny eur ročne do e, bezodnej priepasti. Tieto fondy majú slúžiť na e, rozvoj krajín, na boj proti korupcii a tak ďalej. Správa Dvora auditorov by nás mala zalarmovať. Vyčíta komisie nedostatok striktného prístupu v hodnotení ktoré by nebolo dostatočne detailné a že ani nerešpektuje svoje vlastné usmernenia. Ak s vami súhlasím, pán spravodajca, v tomto bode mám svoje pochybnosti, keď tvrdíte, e, že e, sa hovorí o miešanom financovaní súkromného aj verejného sektora tohto programu. Odchod Veľkej Británie bude vplývať tiež na tých 3,5 miliardy eur Využitie e, súkromného sektora nie je podľa mňa najvhodnejší. Nebezpečenstvom je, že rozvojová pomoc by sa sústredila na rentabilné sektory krajín na úkor verejnej infraštruktúry, ktorú obyvateľstvo potrebuje, cesty, nemocnice, prístavy a tak ďalej. Všetky tieto štruktúry, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre každodenný život vzhľadom na náklady a funkcie verejného záujmu tieto infraštruktúry sú potrebné pre spoločnosti a venovať a hoci len čiastočne financovanie takéhoto fondu súkromným aktérom, ktorí majú uh, už z princípu iné ciele, je podľa mňa nebezpečné a môže to ohroziť zvrchovanosť a nezávislosť týchto krajín. Schaffhauser. Pán Schaffhauser. Pán Schaffhauser. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi. Ja sa znovu vraciam zo Strednej Afriky. Idem tam, chodievam tam každý mesiac podľa môjho planingu. Bol som tam minulý mesiac a som prekvapený, že spravodajca sa dopracoval k rovnakým záverom, ako som sa dopracoval ja, a ktoré som si pripravoval v nedelu ráno v lietadle. Je absolútne nevyhnutné, že to, čo e, stanovila komisia ako bezpečnosť vývoj v tomto nástroji, to je absolútne pertinentné Hovorím to s 25, dokonca 30 rokmi skúsenosti rozvojovej pomoci v Afrike. Táto iniciatíva je šťastná, dobrá. Spravodajca ale zdôrazňuje, že ju treba lepšie koordinovať a ja mám tie isté e, závery a mám návrhy aj pre riaditeľov pre rozvoj pretože kompetentné orgány v Strednej Afrike sú pripravené, v Centrálnej Afrike sú pripravené aplikovať tieto usmernenia alebo vytvoriť platformu výmeny informácií, kde všetci donory a zainteresované ministerstva aj NGOčky sa koordinujú na dosiahnutie cieľa, to je zásadné a chcel byť účinný. A preto pertinentnosť bodu 2 je veľmi dôležitá, rovnako ako bod 4. Tu nejde, aby sme tu nemiešali e, a si zamieňali verejné a súkromné fondy, ale upresňujem. Napríklad, chcel by som so súkromnou firmou, ktorá je prvo v, e, v istom sektore, ale odpoveď mi povedia, že nebudú e, investovať v tejto krajine, keďže tam nie je zabezpečená situácia, nie je bezpečnosť. Dobre, potrebujeme bezpečnosť. Po druhé, keď chcete napríklad urobiť e, jatky, potrebujete elektriku, potrebujete infraštruktúru, chladiace systémy, V súčasnosti dobytok v Afrike to funguje tak, e, že máte e, nejaké zviera, je zabitá, potom naň prídu e, tisícky múch a tak je transportované toto zviera. Napríklad neexistuje vôbec chladiaci systém alebo chladiaci, chl- chladiaci reťazec po, e, pre meso v Afrike, ale e, treba podporiť súkromné investície verejnými. Takže naozaj koordinácia týchto dvoch e, financovaní je potrebná, ale je potrebné, aby spolupracovali. Ak chcete urobiť rozvoj na vidieku, tak čelíte rovnakým problémom. Ak chceme napríklad e, farmu na chov hydiny, čo je dobre napríklad pre obyvateľstvo v Bangi, nemajú e, vstupy, materiál, prvotné suroviny, nemajú základné predpoklady e, na fungovanie, nemajú stravu na obživu hydiny. Treba znovu vytvoriť infraštruktúru družstva, Takže tie investície musia ísť ruka v ruke so všetkými opatreniami, aby to fungovalo globálne. Musíme na tom všetci pracovať, inak sa nám to nepodarí a je to obrovská výzva. Prečo ja som sa sústredil na Centrálnu Afriku? Táto krajina, tak ako to vidím dnes, táto krajina, že ak bude ďalej pokračovať a, a tam dojde k explózii, Kamerun, Kongo, juh Sudánu, celá Stredná Afrika bude explodovať a tam už potom nič nezastavíme. Sever Afriky, poznáme situáciu Líbia, Egypt, ani nehovorím o Alžírsku a tak ďalej. Ak sa k tomu pridá Centrálna Afrika so susednými krajinami, jednoducho my musíme byť úspešní EÚ pozná veľmi dobre situáciu a môžeme prispieť rozhodujúcim spôsobom a pomôcť a my musíme uspieť a myslím, že aj môžeme uspieť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Máme misiu, ktorá tam vycestuje vo februári. E, pán Kristian to e, organizuje, aj vy tam pôjdete, to je výborné, takže vaše znalosti a skúsenosti s týmto štátom budú veľmi užitočné. A o to ide pri naprogramovaní e, naš, e, používania našej pomoci. Je dôležité, aby e, skutočne v každej krajine to bolo špecifikované a aby sa tam snúbili naše zdroje so súkromnými zdrojmi. Charles. Ďakujem. ten bod 1 správy alebo stanoviska nášho spravodajcu. Pán Neuser by možno mohol odpovedať, spravodajca tu nie je. Je to aj niekto z dvora auditorov pritomný dnes na schodzi? Nie, tak možno niekto z komisie by mi mohol odpovedať. Mám skôr, aby som pochopil také otázky aká metóda sa aplikovala, aby keď, s kým sa dopracoval k týmto výsledkom alebo komentárom. Samozrejme, každý rozpočet je možné vylepšiť, to je pravda, ale ja by som rád vedel, aká metóda sa aplikuje, či vychádza z nejakého dokumentu, ktorý bol predložený dvoru auditorov, alebo od dvora auditorov e, rozpočtovým orgánom krajiny, ktorá poberá pomoc, či diferencujeme krajiny, ktoré poberajú pomoc a ktoré majú e, parlamentný výbor pre rozpočet v dobre fungujúcom parlamente, alebo či, či tam sú výsledky lepšie ako v tých krajinách, e, kde to nemajú, či tam je to horšie. či teda je tam fungujúci parlamentný výbor pre rozpočet a pre rozvojovú pomoc a tiež by som chcel vedieť, aký bol počet osôb, ktorí pracovali na tejto kontrole v komisii. Robím tieto poznámky preto, lebo pred niekoľkými rokmi v našom výbore bolo expoze pána Pinkstona z dvora auditorov, ktorý vyjadril isté kritiky na adresu niektorých afrických krajín a aj komisiu, pokiaľ ide o aplikáciu vykonávania rozpočtu a povedal, že situácia nebola ani zďaleka uspokojivá. Na jednej strane znižujeme počet osôb v komisii, ktoré sú zodpovedné za tieto úlohy a na druhej strane, pretože je to veľmi drahé, musíme robiť rozpočtové škrty všade aj v ľudských zdrojoch a na druhej strane a chceme maximum účinnosti a efektivity. Chceme, aby maximum osôb sa venovalo rozvojovej pomoci a efektivnosti, ale potom je to kontraproduktívne, keď sledujeme ciele OECD, keď znižujeme počet eh, ľudí. To sú moje otázky technického charakteru ale majú určite politické pozadie. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že nik iný sa nehlásil slovo a preto by sme dozdali slovo komisii. Pán Gür, neviem, či by ste nevedeli reagovať na niektoré z týchto poznámok. Ďakujem. Niekoľko bodov k tým otázkam, ktoré boli položené Ďakujem spravodajcovi za oba dokumenty a za príspevok k práci Kokobu. Oceňujeme podporu výboru DV. Rozvojová pomoc má stabilné financovanie v rámci e, rozvoja, e, v rámci spolupráce s tretimi krajinami, ale pripomínam, že od významnej reformy v roku 2011, kedy sme prišli s oznámením, kde sme revidovali rozpočtovú pomoc e, v rámci rešpektovania ľudských práv, boja proti korupcii, to sú zásadné body, na ktoré sa sústreďujeme a sú nevyhnutné na aplikáciu rozvojovej pomoci. Pri monitoringu programov aj v minulosti sme zaznamenali nedostatok personálu a vždy monitorujeme počet osôb, ktorí robí naše kontroly na základe poznámok dvora auditorov. Myslím, že to bolo e, program v Hondurase, tak sme prijali istý počet e, zmluvných zamestnancov, ale keď budem mať k dispozícii presné čísla, tak vám ich budem komunikovať. Koľko ľudí venuje, sa venuje e, sledovaniu a kontrole týchto programov? Špeciálna správa dvora auditorov je viac menej pozitívna, keď hovorí o mobilizácii domácich zdrojov Rozpočtová pomoc e, umožňuje rozvoj alebo teda postup rozvojovej pomoci. A je to aj v nových usmerneniach, ktoré sa prediskutovali v novembri 2017 s dvorám auditorov. K pozadiu nákladov a koordinácie pomoci koordináciu stále môžeme vylepšiť. A to, že máme trust, trustový fond, e, to je e, veľmi dobré, je to istým spôsobom katalizátor. To, že tento fond existuje, je to pridaná hodnota a dvor auditorov to uznáva, ale treba stále vylepšovať koordináciu Koordinácia bude dobrá, ak sa bude robiť v spolupráci s eh, vládami v Strednej Afrike, tak ten National Recovery Peace Building tak toto mám v mojich podkladoch. Tento plán určite umožní vylepšiť koordináciu a, a vedenie verejnej správy v Strednej Afrike. tým bodom alebo prvkom, ktoré sú v správe. Možno by sme mali pozitívnejšie čítanie tejto správy ako vy alebo my to vidíme. Ja už som dávno nevidel tak pozitívnu správu dvora auditorova je prekvapivé, že táto správa prináša e, takúto vec v oblasti e, tohto fondu, lebo je to veľmi zložité na aplikáciu to, čo musíme zaniesť do nových usmernení, vylepšíme jedno z usmernení dvora auditorov, detailnejší opis kritérií, ktoré umožňujú exante vyhodnotiť pridanú hodnotu akéhokoľvek trastového fondu ak boli rozhodnuté v finančnom nariadení, v rámci finančného nariadenia Európskym parlamentom aj pri minulom absolutóriu, aby sa zlepšila viditeľnosť programov EÚ, hoci sme obvykle financovali trastové fondy EIB eh, e alebo OSN. Jeden dôležitý bod – revízia nástrojov e, v polčase alebo pri revízii uprostred. EP bude samozrejme informovaný o výsledkoch. Hovorím o tom priebežnej revízii tohto nástroja. Do 31. decembra 2017 vás musím o tom informovať, tak ako to hovorí právny základ. Priebežná revízia viacročného programovania je tiež dôležitý bod, aby sme koordinovali našu pomoc s agendou 2013 pre udržateľný rozvoj. A posledný bod ku chybovosti a k tomu, že v tomto fonde je viacej chyb súvisiacich s verejnými zakázkami. Musím si to presnejšie pozrieť, pretože máme e, rovnaký systém kontrolovania ako pre rozpočet, nezávisle od toho, či je to Karibik, Subsárska Afrika tak ďalej, alebo Ázia, alebo Latinská Amerika. Možno ide častejšie o chyby súvisiace s verejnými zákazkami. Obvykle je to nedostatok dokumentácie. Nie, že by postup bol nesprávny, ale nemohli sme dokázať dokumentami, že ten postup bol správny, pretože dokumenty chýbali, ale zaznamenávame, že reziduálna chybovosť pre DEFCO EFD 1,67%, to je podľa mňa výnimočná miera v takomto veľmi zložitom prostredí na realizáciu. Pozriem sa ale na dokumentáciu a na čísla a budem vás informovať o tom, či tam došlo k nejakej variácii, nejakej zmene. Šal? Neviem, Šar, či tým sa zodpovedali vaše otázky. E. Ešte otázka ako prakticky to prebieha? Máte delegácie v krajinách, ktoré poberajú pomoc. Je tam nejaký zodpovedný človek, ktorý presne sleduje vykonávanie rozpočtu? Či je niekto v centrálnej administratíve? Alebo aspoň v oddelení pre rozpočet, aby kontroloval uvoľňovanie financií? Alebo či robíte len kontroly ex post? Tieto programy rozvojovej pomoci e, sú e, kontrolované centralizovanie, e, politickým dialogom s partnermi pre, aj pre kontrolu ukazovateľov na základe uvoľňovania financí jednotlivých finančných sum je to generálny riaditeľ Europedu, ktorý riadi kontrolnú skupinu a ak dojde k nejakému problému alebo pochybnosti, tak sa samozrejme sa potom prechádza na politickú úroveň komisiu, aby sa prediskutovala e, konkrétna e, vec s konkrétnou krajinou. E, to isté platí pre platby. Robí sa to predbežným vízom alebo povolením v kompetentnom oddelení a najprv kompetentné služby urobia inštrukciu, ak je situácia zložitá, znovu to prechádza tou riadiacou skupinou, kde je na čele generálny riaditeľ. Takže nie sú to len samotné delegácie v krajine, ktoré rozhodujú. teréne sú samozrejme skupiny, ktoré sledujú rozpočtovú pomoc a jej vykonávanie a používanie. Ešte posledná otázka. Aká je úloha národných delegácií v tomto procese? To, čo vyvoláte národné delegácie, partnery vlády alebo kto? Delegácie Európskej komisie v krajinách poberateľov pomoci viesť každodenný dialog, aby technické ministerstvo mohlo dostať eh, peniaze a injektovať do nejakého projektu alebo rozpočtu. Či je to napríklad eh, vzdelávanie, zdravotníctvo, takže sa vedie mm, dialog s ministerstvom zdravotníctva napríklad o cieľoch, ktoré treba dosiahnuť. A keď sa dosiahnu, tak delegácia vypracuje podklady a uvoľňuje povolenie na platbu. Ale v týchto zložitých témach sa môže stať, že sa urobí e, druhá etapa vyhodnotenia v sídle. Ešte jedna otázka, lebo máme generálneho rediteľa, pán Schaffhauser. Posledná otázka, poprosím. Veľmi rýchlo formalizmus môže skrývať aj nepríjemné veci, napríklad verejná zakázka, čínska firma. Hovorím o konkrétnych veciach. Všetko prebieha veľmi rýchlo, dá, musíme si dávať pozor na to, ako verejné zákazky prebiehajú. A potom Ehm, musíme dávať pozor naozaj zvrchovanosť krajín, e, za nimi sa môže schovávať zneužívanie fondov, verejné zákazky, tam je ľahké overiť, pretože vieme, koľko približne stojí kilometr diálnice alebo renovácia nemocnice. My, čo s tým máme skúsenosti, hneď to detekujeme. Ale ďalší príklad eh, v krajine, ktorá je v katastrofálnej situácie, sa chcelo nakúpiť za niekoľko stoviek miliónov, ale polnohospodárstvo nie je schopné vyživiť obyvateľov a nie sú schopné, schopní nakúpiť ani základné vstupy pre farmy a nie sme schopní, keď nie sme schopní dať obživu ani obyvateľstvu, ale žiadame nejaký proces mechanizácie v krajine, kde nie sú ani cesty, ani pripravený personál. A prečo ide o takéto veľké sumy? Pretože tam potom dochádza k obrovským únikom. Derrière la budgétaire. It probably goes beyond the scope of our discussion here on, on, on the... Takže môžeme ešte pokračovať diskusiu o absolutóriu, ale viem, že nás zaujímajú e, projekty, ktoré sú života e, schopné. Posledná poznámka zo strany komisie? Nie, ďakujem veľmi pekne. Je to skôr stála e, diskusie. Myslím si, že tejto otázky treba klásť samotným delegáciám, keď sme tam. Neviem, kto je tu z generálneho riaditeľstva ECO, AES. Máte čo povedať k tomu? Nie, takže vrátime sa k pánovi Noizerovi. Chcete niečo doplniť? Norbert, chcete niečo doplniť? Veľmi stručne pokúsim sa uh, urobiť zo pár poznámok. Myslím si, že mali by sme zobrať na vedomie, že krajina musí mať uh, uh, musí splniť určité predpoklady, aby dostala uh, pomoc, e, rozpočtovú pomoc. To neplatí e, pre každú krajinu. Musí byť určitá kvalifikácia. E, ďalšia vec, ktorú chcem poznamenať, no, veľmi dôležité je stanovenie cieľov pre rozpočtovú pomoc. Musíme mať predstavu o takýchto cieľoch Mm, pre rozpočtovú pomoc e, e, aj v roku 2011 sme hovorili o príslušných e, stanovených cieľoch. Pokiaľ ide o Stredoafrickú republiku, bolo by dobré sledovať konkrétnym príkladom. Napríklad plánujeme informačnú misiu vo februári do tejto republiky a pokiaľ ide o koordináciu, verejných a súkromných investícií. Všetci sme za takúto koordináciu, ale treba stanoviť konkrétne e, kritéria na tento účel. A posledná poznámka sa týka e, e, tých problémov, na ktoré pokazuje delegácia Európskej únie. Samozrejme, veľmi precízne sledujeme ich usmernenia, ale úlohou diplomácie Eh, je pôsobiť za týchto eh, zložitých okolností a vychádzajúc eh, zo svojej skúsenosti, prajem sa, aby delegácii boli veľmi prísne a v prípade, že kritéria sa neplnia alebo zistíme, že sa nebudú plniť, potom treba príslušným vládam to náležitým spôsobom zdôrazňovať. E, každý september e, prichádzajú sem veľvyslanci, e, ktorí, ktorí zastupujú naše delegácie a mohli by sme ich požiadať, aby nám vysvetlili, ako to všetko riadia v teréne. Takže môžeme sa o to postarať v septembri. Pozmenie sa návrhy sa, má, sa musia prekladať do 12. na budúci týždeň. Ďakujem pekne mm, mm, za tento bod. A teraz e, mm, ideme na bod 7. Generálny rediteľ e, DG e, Devko už je medzi nami, takže je to bod 7. Budeme hovoriť o priebežnom hodnotení DCI a Európskeho rozvojového fondu. Podľa mojich informácií e, vy by ste sa chceli venovať skôr e, priebežnému hodnoteniu programovacieho dokumentu, pretože ešte stále prebiehajú, prebiehajú diskusie o samotnom hodnotení e, nástroja pre spoluprácu. Bolo by, hádam, dôležité, by ste vysvetlili kolegom, aké sú tu rôzne etapy je e, e, fajn, keby e, parlament mal nielen dlhodobú predstavu, ale aj informácie o tom, čo všetko robí komisie v tomto smere. A pokiaľ ide o priebežné prehodnotenie programovacieho obdobia, samotného programovania, to je práve tá aktivita, ktorú môžeme kontrolovať v rámci strategického dialogu s Európskej komisiou. Formálne to sa e, uskutoční niekedy vo februári, začiatkom budúceho roku. Takže môžete klásť otázky ohľadom priebežného prehodnotenia programovania, aby sme sa uistili, či vynakladáme prostriedky v súlade e, s našimi prioritami. Práve o tom sme diskutovali ešte predtým, e, ako ste sem prišli. Vtedy sme sa zaujímali o absolutórium rozpočtu. Takže nech sa páči, e, pán generálny rediteľ, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Linda. Ako vždy je to veľkým potešením, že môžem e, prísť, predstúpiť pred vami a informovať vás o tom, e, čím všetko sa zoberáme. To je to najdôležitejšie V súčasnosti sme v polovici programovacieho obdobia a teraz hodnotíme, ako sa to vyvíja v teréne v jednotlivých štátoch, aby sme e, zistili, do akej miery e, sme v súledi e, s plánmi, ako sa vyvíjajú absorpčné kapacity a ako máme pokračovať v príslušnom dialogu táto aktivita eh, tentokrát sa týka eh, strategických rozvojových cieľov a eh, novej zhody. Implementáciu programu 2030 s osobitným dôrazom na strategické rozvojové ciele s tým, aby sme mohli pomôcť stanoviť neskôršie, neskôršie priority Programovacie obdobie tohto nástroja sa ešte e, e, začalo predtým, ako boli schválené strategické rozvojové cieľe. A preto je dôležité zistiť, na, do akej miery sú v súlade s medzinárodným programom. Takže prvým bodom e, tohto, tohto prehodnotenia bolo diskutovať so všetkými partnerskými krajinami na úrovni našich delegácií, pokiaľ ide o národnú stratégiu v oblasti strategických rozvojových cieľov s tým, aby sme eh, sa dohodli na eh, forme dialogu, na programe s tým, aby sme eh, sa uistili, že náš program je v súlade s národnými plánmi. A tiež treba bolo sa presvedčiť, že títo plány existujú na národnej úrovni, pretože ide nie len o prostriedky, ale aj o dialog v oblasti realizácie politiky aby sme boli partneri nielen pri vynakladaní prostriedkov, ale pri riešení hlavného obsahu strategických e, rozvojových cieľí. V súlade s e, logikou, teda musíme mať spoločné riešenia e, spoločných problémov a musíme realizovať tento dialog za rovnakých podmienok. To je to prvé, čo som chcel podotknúť. Tu venujeme osobitnú pozornosť tomu, čo sú hlavné hybné e, síly e, e, tohto konzenzu. V každej krajine diskutujeme o tom, akým spôsobom rodový akčný plán, teda boj proti diskriminácii, násiliu a za, faktorom, ktoré zabraňujú ďalšom rozvoju žien, sú súčasťou národného plánu. Takisto aj vo vzťahu k e, mládeži e, sa snažíme zistiť, čo všetko sa robí, aby sme riešili nezamestnanosť e, mladých. Čiže otázka vytvárania dlhodobo udržateľných pracovných miest, hospodárskeho rozvoja, to sú tie dva dôležité faktory. Ďalej snažíme sa vybudovať konsenzus v súvislosti s piatimi P Uh, peace, uh, People, uh, Prosperity, čiže mier, ľudia, um, prosperita a ostatné zložky um, tohto plánu. Chceme zistiť súlod medzi nimi a prioritami a v prípade potreby um, adaptovať tieto programy, prípadne vyčleniť dodatočné prostriedky táto eh, aktivita eh, sa eh, do značnej miery práve mm, schopnosti absorbovať prostriedky, mm, ktorá je pomerne uspokojivá s, s výnimkou dvoch, troch prípadov. Je to v poriadku a tam, kde zistujeme určité nedostatky, e, e, začíname konať, e, diskutujeme o tom s príslušnou krajinou a v prípade potreby vyčlenujeme dodatočné prostriedky. Miera reorientácie je zhruba 5 konáme v prípade e, väčších nedostatkov e, z hľadiska absorpčnej kapacity a mm, robíme v prípade potreby realokáciu prostriedkov. Napríklad, keď e, realizácia je veľmi slabá, alebo naopak, keď sa podarilo všetko zrealizovať, alebo keď sú nejaké osobitné potreby, ktoré si vyžadujú dodatočné prostriedky. Aké sú e, e, zásadné výsledky e, kombinácie strategického dialogu o cieľoch a alokácie prostriedkov. Došlo k navýšeniu prostriedkov venovaných na účely investícií, čiže vo všeobecnosti podarilo sa nám navýšiť prostriedky určené na investície 667 miliónov eur. E, e, je to aj EDF a ECI. Prostriedky, ktoré sa nevynaložili presne v súlade s e, zámermi, čiže prostriedky zostávajú v tom istom regióne, avšak ich alokácie sa zmení a prípadne sa znásobí. Čiže e, e, navýšia sa prostriedky na investície. Po druhé, navýšeme prostriedky určené pre e, krajiny, ktoré sú na, v prednej línii boja proti nelegálnej migrácii, najmä v oblasti Zahelu. Totiž viaceré štáty už vyčerpali svoje vnútroštátne baričky a je nutné im pomôcť, najmä ak je to súčasťou postupov na podporu rozpočtu s tým, aby títo krajiny mohli naďalej implementovať schválené rozpočty. E, toľko niekoľko príkladov, e, e, výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Ďalší výsledok, ktorý súvisí s metodou špecializovaného rodového dialogu, súvisí s e, identifikáciou úspešného počínania e, aktivít e, zameraných na ženy a chceme pomôcť niekoľkým štátom tým, že im poskytneme 5 miliónov navýše. To bude určitá odmena za snahu, pretože tieto krajiny môžu ísť príkladom v oblasti riešenia rodových otázok. Toľko Eh, ohľadom hrodových eh, eh, záležitostí a možnosti prerozdeliť zhruba 5 prostriedkov v súvislosti s dvomi dôležitými oblastiami investície a migrácie. Súvisí to aj s občanskou spoločnosťou. Toľko geografický nástroj E, takisto sme hodnotili tematické e, e, programy DCI, globálne verejné státky, panafrické záležitosti, ktoré patria do ACP. Aj keď ide o panafrické záležitosti. Tu nedošlo k nejakým kvantitatívnym zmenám, avšak dospeli sme k názoru, že nástroje fungujú, že e, vyhovujú e, stanoveným cieľom, ktoré stále platia, e, s tým, aby sme naplnili strategické rozvojové ciele. Tu odporúčame vynakladať prostriedky koncentrovanejšie, aby sme viac podporili zraniteľnejšie krajiny, aby sme umožnili im prístup k humanitárnej e, pomoci, aby sme vytvorili e, lepšie podmienky pre občianskú spoločnosť. E, vieme, že tam sa situácia nezlepšuje chceme podporiť miestne samozprávy vo väčších mestských aglomeráciách pri riešení problémov veľkomesta v rozvojových krajinách Eh, kde je výrazná chudoba a treba riešiť určité sociálne eh, záležitosti. Takže sa kladie osobitný dôraz na mm, veľkomestá, občanskú spoločnosť. Takisto venujeme sa eh, kultúre ako faktoru tvorby pracovných miest, konsolidácie spoločnosti, medzikultúrneho dialogu tým, aby sme zachovali aj mieru e, vynakladania prostriedkov v súvislosti s bojom e, proti klimatickým zmenám pri naplňaní e, zámerov dohody COP21 z Paríža. A takisto musíme dodržať stanovené cieľy v oblasti strategických rozvojov, cieľov, sociálnych potrieb to sú kľúčové otázky, e, či už e, geografické alebo tematické, okolo e, ktorých sa to točilo. Nie sú tu väčšie zmeny, len určité doladenie, aby sme podporili naplňanie strategických rozvojových cieľov. V súčasnosti finalizujeme tieto práce a začíname sa deliť o získané výsledky E, na konci tejto práce komisia pripraví e, finálny materiál, e, predložíme ho vám na posúdenie s tým, aby sme v polovici budúceho roku ukončili tento proces. V opačnom prípade to nedáva zmysel. Takže toľko úvodom, ale potom, čo si vypočujem vaše otázky, môžem ísť do detailov len sa chcem uistiť, že tomu rozumiem. Hovoríte o priebežnom hodnotení programov. E, pri geografických pro- programoch v rámci DCI dochádza e, k e, presmerneniu 5 na rodové otázky, mládež, migračnú otázku E, rozvojové ciele a investície. Súvisí to prioritizáciou práce pre mládež a v oblasti tematických programov DCI tam nie sú navrhované žiadne zmeny a čo sa týka EDF, rovnako ako DCI geografické programy. 5-percentné a po e, Vianociach budú predložené e, tieto veci v podrobnosti a budeme to mať e, k, na skontrolovanie. Kto? Erike Kerero. Ďakujem pekne. Isto, to sú dve rôzne veci, dve dva rozdielne aspekty. Ale toto priebežné hodnotenie sa úzko viaže na predošlý bod programu, na tú rozvojovú agendu komisie. A tu aj ide o e, vlastne e, využívanie e, DCI aj EDF. A skutočne ide o humanitárny nástroj. výbor pre rozvoj, tento výbor DV, vzhľadom na to, že ja som spravodajcom pre e, tú správu. Myslím si, že to, o čom teraz hovoríme, na tom nie je e, podstatné ani to, že je to priebažná správa, ale skôr ako sa využíva tento nástroj. Inými slovami, ako dokážeme ovplyvniť rozhodnutie komisie a teda aj počas vytyčovania e, viacročného finančného plánu a pri jeho revidovaní. Aký to bude mať dopad na reštrukturalizáciu týchto nástrojov? Ja by som chcel dve veci. Poprvé, informácie o tom hodnotení, ktoré teraz realizujete. Chceli by sme nejaké základné východiska, aby sme e, mali pre našu správu informácie o tom, ako zabrali tieto fondy, ako sa využili. A moja druhá otázka sa týka harmonogramu, e, kedy by ste e, asi predkladali svoju všeobecnú správu k tomu z hľadiska budúcnosti, povedzme v tom horizonte 2020, e, aké sú teda predstavy o e, tom pozíciovaní týchto nástrojov. Zatiaľ sa hovorilo o máji, uvidíme, ale ak dostaneme tie informácie v máji, tak potom sa následne rozbehne proces, ktorý zaberie čas 200, druhú polovicu 2018, celý 2019 a možno čas 2020. No a potom niečo bude po roku 2020 a padne teda e, e, konečné e, rozhodnutie o využívaní tých rozpočtových prostriedkov. Nož štýva náš podpredseda. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Ja sa tro, trošku z iného súdka, ak dovolíte. Naše investície do africkej iniciatívy, tam sa využíva a aj e, súkromné financovanie ako e, taký katalizátor, čiže 3-4 miliardy e, Pričom si myslím, že by sme mohli byť oveľa ambicioznejší e, práve z hľadiska to, tej možnosti ovplyvňovať veci. Vieme, že Spojené kráľovstvo má veľké ambície investičného charakteru, e, ale to, to je dosť e, slabý efekt pri 30-40 miliardách. Úplne niečo iné je, ak hovoríme o 200-300 miliardách Skutočne ide o to, aby sme zavážili, aby sme skutočne zavážili pretože e, prax je taká, že síce veľkolepé plány, ale v konečnom dôsledku len to cinkne na spodku hrnca. Pán Šalgo? Ja mám otázku pre pána Manservisiho či sa e, zohľadňuje aspekt Brexitu a e, od akého dátumu, teda e, od akého dátumu podľa vás by teda už Spojené kráľovstvo nemalo prispievať do toho spoločného vreca. No, nie som si isté, či je možné to zodpovedať, pán Šakal. Ďakujem. Viete, pán riaditeľ, že veľmi podporujeme vaše aktivity. A ja to opätovne počiarknem. Sú však dva dôležité e, pohľady. Prvý, e, a to je, a to je vec pre mňa najdôležitejšie, nasmerovanie našich fondov. E, náš spravodajca hovoril o, o, o tom, vy ste tu neboli pri tom predošlom bode, je zrejme, že sa prejavuje vysoké riziko potenciálnych problémov. Preto je potrebná koordinácia medzi donormi. O tom som už hovoril s, s ministrami obrany a, a vnútra pred, a s, teda s tými čelnými predstaviteľmi e, e, Váš zástupca, pán Manservisi, povedal, že to znie skvele, ale uvidíme, či s tým bude súhlasiť komisia. Viete, ak chcete mať koordináciu na vládnej úrovni, koordináciu všetkej finančnej pomoci práve kvôli tomu, aby sa dosiahla transparentnosť a pritom ten mechanizmus musí byť efektívny a skutočne je dôležité koordinovať jednotlivé ministerstva a donorov, ktorí vstupujú do toho fondu, tak potom je na vás, aby ste sa chopili iniciatívy. Nesmiete sa ba- toho bať. Rád by som počul váš názor. pripomeniem to, čo povedal kolega, ktorý hovoril o súkromnom financovaní. Viete, akákoľvek druh pomoci, ktorá neslúži na vytváranie bohatstva, e, nie je nič iné ako čosi, čo prehlbuje závislosť. Finančná pomoc má slúžiť na zhodnotenie, na vytváranie e, nejakého bohatstva e, v príslušnej krajine. Inak je to e, nesprávne použité. Jednoducho postupovať tak, ako Američania. V Afrike potrebujú cesty, údržbu, aby táto údržba ciest bola zabezpečená, aby bol školský systém, aby bol zdravotná starostlivosť, tak vlastne musíte vytvárať bohatstvo v týchto krajinách. Inak e, len prehlbujete závislosť. Potrebujete verejné, súkromné finančné e, zdroje a zaangažovanosť, aby sa riešili problémy. E, Linda, máte slovo. Chceme sa poďakovať pánovi riaditeľovi za všetko, čo povedal. Veď hlavným úsilom úsilím e, komisie je e, priniesť skutočné výsledky. Ja budem stručná. Moja prvá otázka e, sa súvisí s tým, čo povedal pán Deve. Okrem tých troch, štyroch miliardách tak celkovo 44 miliard v podobe ponoci nie je nejaká veľká suma. E, pani Mogherini hovorila, že ako si každý e, rok európske inštitúcie vypracujú akýsi maršalov plán. E, to je, to je 32 miliard. No a ak hovoríme o tej pomoci v rozsahu 40, 44 miliard, tak skutočne to je málo, aby skutočne ten celkový efekt bol v tom horizonte 100-200 eh, miliard. Po druhé, dnes hovoríme o prievožnom hodnotení našich programov. Rád by som vedel, či toto eh, vyhodnotenie zohľadňuje eh, vývoj v ďalších rokoch napríklad dopad e, dohody z Kotonu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 On the private sector, <clears throat> I think that, again, um, you, know, you, you know very well that I am particularly committed. Toto je čo? Ja si myslím, že by sme odviedli kus práce, aby sme mali e, externý investičný plán, EDF e, e a tak ďalej, aby sme skutočne boli cieľenejší. No ale snažíme sa podporovať občianskú spoločnosť, prístup k Eh, novým formám energie. Eh, je toho veľa. Asi eh, nebolo by dobre oveľa dramatickejším spôsobom presúvať peniaze to, to, o čo sa my snažíme, či pri geografických fondoch v rámci DCI, v rámci EDF, sme si povedali, že urobíme presun nejakých 600 E, okolo 600 miliónov eur, e, ktoré budú v tej poslednej časti MMF, aby sme e, zhodnotili to, čo máme. Plánom je zrýchli to, čo robíme, aby sme získali skúsenosti a taký prehľad, ktorý bude výborným odrazovým mostíkom v ďalšom MMF. Samozrejme, mám na to istý svoj e, osobný názor, ale signál bol vydaný, aby sa zvýšili prostriedky, aby sa dosiahlo viac. Mm, e, záruky to nie je ten kľúčový nástroj. Skôr e, to zmiešavanie financí z viacerých zdrojov je tá cesta vpred. Je dôležité, aby sme získali skúsenosti. Viete, tu nehovoríme o nejakých generických externých investíciách. Hovoríme e, o investíciách, ktoré, ktoré by mali byť na prospech rozvoju, na prospech toho, aby viac a viac ľudí sa nezmietalo v chudobe. E, pán Gerenc Pýtali ste sa na Brexit. To je ťažká odpoveď. E, samozrejme, e, naďalej pokračuje dialog s pánom Barnierom, ktorý je hlavným vyjednávačom. Zdá sa, že Spojené kráľovstvo e, nie je zatiaľ ochotné zaplatiť to, čo my považujeme za ich záväzok. Zatiaľ teda nebol vyrobené žiadne prepočty ale Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, že svoje záväzky nesplní v plnej výške. Ale tieto záväzky v EDF sú ešte vyššie, pretože e, tu sú ešte ďalšie atributy, ktoré treba zohľadniť. E, rokovania e, s pánom Barienom pokračujú uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. termínovo uprostred odhadovaného e, času budeme musieť tie veci prehodnotiť. V júli som predsedal rade, ktorá má na starosti pridelovanie finančných prostriedkov. Teda robí sa koordinácia. Aj stredoafrické orgány sa na tom podielajú, e, ale rozhodne všetko, čo robíme, e, sa musí diať v tomto kontexte. Pri dvoch fondoch, kde sme sa e, sme chceli skutočne čo najúžšie byť previazaní na záujmy e, dvoch konkrétnych e, krajín, o ktorých som hovoril v tom úvodnom slove. To musí byť e, plne integrované do našej celkovej politiky orientovanej na Stredoafrickú republiku. No a čo sa týka investícií, myslím si, že tu platí to isté. Hovorí sa o verejných, súkromných finančných prostriedkoch. Verejné prostriedky, ktoré majú podporiť súkromné investície, čiže nejde tu o pomoc, ale ide tu o uľahčenie prístupu. A v zásade ide o to, že e, je potrebné dosiahnuť akési zvýšené krytie pre investorov, ktorí e, sa potýkajú s určitými prekážkami, povedzme, že správa vecí verejných v danej krajine nie je veľmi stabilná, alebo krajina ako taká nie je veľmi stabilná. Myslím si, že tie súkromné investície, ich vstup má byť uľahčený. No a k vašej ďalšej otázke, tam ten tzv. Marshallov plán, Myslím si, že to, tu ste naznačili aj tú reakciu pani Mogherini na Marshallov plán. Európska únia, členské štáty, európske inštitúcie poskytujú 2, e, 2 miliardy na pomoc Afrike e, každoročne, potom sú priame investície, e, potom sú aj partnery, v dotknutých krajinách. A potom sú ešte e, prostriedky, ktoré spätne e, tečú do tých krajín a e, je veľa finančných kanálov pre Afriku, ale my si uvedomíme, že musíme zlepšiť nasmerovanie týchto tokov, aby tí príjmatelia boli na tom lepšie. Natíska sa však otázka, napríklad pri tom traste, prezident Juncker povedal, že pracujeme na tom, aby členské štáty neboli na, e, tak, postavené nároveň inštitúciám. No, mm, a mm, myslím si, že toto nemôžno porovnávať. E, ja som hovoril o tom s pani Gresle a je jasné, že zo strany členských štátov e, je potrebné vyvíjať väčšie úsilie. Taliansko a Nemecko e, sú e, dobrým vzorom. V súčasnosti prehodnocujeme tento program a to je ten hlavný dôraz. Ide o udržanie stability toto e, všetko e, robíme, aby sme udržali dialog s partnerskými štátmi. To je paradigma, ktorú treba aplikovať, ale diskutujme, aký je náš plán ako generálneho riaditeľa. Ak budeme robiť analýzu na základe užitočných línií, ak máte nadmernú spotrebu, uvidíme, čo budeme môcť pre vás urobiť. Ak menej, takže sú tam nejaké problémy. Ja by som nerád hovoril o konkrétnych krajinách, ale niektoré krajiny možno nemajú záujem využívať. Ak nemajú záujem, tak my tam škrtneme a my využijeme tieto sumy pre tie krajiny, ktoré to boli schopné splniť v tých rozpočtových riadkoch. A vychádzame z výsledkov v teréne uplatňujeme rovnaké indikátory a e, rozpočtová podpora e, sa využije, keď máme e, nejaký konkrétny výsledok. Musíme zabezpečiť splnenie makroekonomických podmienok a transvariabel to je tá časť pomoci, ktorá súvisí s výsledkami v teréne počet vyškolených učiteľov, postavených nemocníc a podobne. Takže z tohto hľadiska máme určité referenčné hodnoty. Ďalej je to aj kvantitatívny aspekt. A keď hovoríme o migrácie, migrácii, e, tieto diskusie e, už pokračujú nejaký čas a tak je to správne. Sú tu určité krátkodobé hľadiska. To je v podstate posilnenie kapacity členských štátov, e, jednotlivých organizácií a boj s e, prevádzačmi, keď budeme hovoriť o, o e, Libii, e, táto trasa Agadez a podobne, toto, tuto sme dosahli dramatický pokles. A ponúkame alternatívne možnosti hospodárskej činnosti, odlišné od prevádzačstva E, tu sa veľmi angažujú delegácie. V niektorých prípadoch e, táto pomoc vyzerá invazívne, tak povedec. A v otázke migrácie e, nikdy sme nehovorili, máme takýto nápad, čo si myslíte? Rodíme vždy vyhodnocovanie a krajiny ako Mali dostávajú prostriedky navyše, pretože táto krajina už vyčerpala E, e, svoje možnosti a je schopná absorbovať dodatočné prostriedky a preto naďalej pomáhame Mali, nielen z hľadiska e, správy hraníc tohto štátu, ale snažíme sa riešiť nedostatok štátnych štruktúr v oblasti školstva. A musím pod, e, povedať, že nedostatok vzdelávania e, e, prispieva k šíreniu terorizmu, ktorý sa živí chudobou. Čiže identifikujeme metódy, cieľy a, a dospievame k určitému záveru. V niektorým krajinám navrhujeme krátiť prostriedky, samozrejme nie sú spokojné, a niektoré iné štáty nevidia navýšenia príslušného e, príslušnej obálky, ale domnievam sa, že postupujeme spravodlivo, objektívne a na základe dialogu s týmito štátmi. Takže e, neskôr uvidíme, kde sú škrty, e, naopak kam sa pridelia dodatočné prostriedky. Myslím si, že kolegyňa Hautala Eh, chcela položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musela som si odbehnúť eh, na 15 minút a viem, že mali ste výmenu názorov. Eh, chcela by som sa opýtať na váš pohľad, pokiaľ ide o ten vzťah medzi EU a africkými štátmi. Mám na mysli vzťah medzi službou pro vonkajšie aktivity a komisie a komisiou a africkými štátmi. E, Uplynulo niekoľko dní po e, samite v Abidžane, ale výsledný dokument nie je k dispozícii. Viem, že sú tu určité problémy e, v súvislosti s prekladom, ale neviem, či nie sú tam aj nejaké politické problémy v pozadí. Vieme, že africké vlády neboli až tak náchylné diskusiem o úlohe občianskej spoločnosti. A to v ňom mám ako určitý problém, pretože v našej koncepcii je nevyhnutné mať dialog, interakciu s e, občianskou spoločnosťou, ktorá dokáže ovplyvniť vývoj. E, myslíte, že existuje možnosť e, nejako e, presvedčiť africké vlády e, e na parlamentnej pôde? Naša predsednička pani Kingová, niektorí ďalší e, sa tým zapodievali. E, Viacerí poslanci eh, sa viedrili, že nemali by sme eh, stále eh, obviňovať iných, treba sa chopiť vlastnej zodpovednosti, je nutné vytvárať štruktúry pre dobrú správu veci verejných. A rada by som si vypočula vaše odporúčania. Ako využiť pripravenosť aspoň niektorých aktérov v Afrike? A veľmi stručne ohľadom našich e, skúseností, stretnutí s, e, s niektorými mladými e, obyvateľmi, bývalými, teda občanmi pobrežia Slonoviny, ktorých vrátili z Líbii do domov. Naozaj je veľmi smutné vidieť, že doma nemajú žiadnu nádej a ide iba o e, jednu krajinu z celého e, regiónu. Ak máte e, odbornú prípravu, nedokážete nájsť prácu a uživiť rodinu. Domnievame sa, že naša úloha, pokiaľ ide o podporu afrických štátov, predovšetkým sa týka e, vytvárania pracovných miest, akýchkoľvek pracovných miest. Sme pripravení e, vyriešiť tento problém. Samozrejme, nemôžeme to urobiť na miesto nich, ale mali by sme im a mohli by sme ich podporiť. E, mali sme veľmi veľa požiadaviek zo strany afrických poslancov ohľadom reálneho dialogu s tým, aby sa nemenili nejaké pravidla. Myslím si, že my, poslanci, e, musíme nejakým spôsobom dosiahnuť e, pokrok. E, počas samitu v Abidžane sme boli v určitej bubline v strede mesta, takže existujú rôzne hľadiska a aspekty pobreže slonoviny, E, ak nerátame hlavné mesto, e, úroveň e, rozvoja je veľmi zlý. Pán Schaffhauser, viete, že máte nejaké úlohy v inom výbore? Ospravedlňujem sa, pán riaditeľ, ale vaša odpoveď ma neuspokojuje. Prečo? Pretože nie je toto isté, ak EU komisia robí koordináciu a pozve ministra, ako to, že samotná vláda vytvorí ad hoc a teda nie inštitucionálnym spôsobom koordinačný výbor, kde stanoví na základe svojich cieľov prežitia, ako dosiahnuť skutočne rýchlo e, dôsledky a teda, alebo výsledky. A to nie je to isté. Oui, merci, merci, je peux... Ak dovolíte, možno som sa zle vyjadril, ale dal som príklad toho, že keď minister bol členom výboru, a to bol konkrétne príklad koordinácie, určite viete, že stredoafrická vláda s našou finančnou pomocou stanovuje výbor, ktorý musí formulovať projekty, ktoré budú predložené poskytovateľom fondov. Ja s vami úplne súhlasím. Nie, že by my sme koordinovali tú pomoc, ale oni to musia urobiť a my ich vyzývame, aby to robili. Možno to nebolo úplne jasné, ale úplne s vami súhlasím pokiaľ ide o summit, e, záverečné e, komunike, no neviem, možno, že sa o tom vyjadri kolega z e, služby pre vonkajšie aktivity, prečo to nebolo zverejnené, možno, že to súvisí s prekladom, ale poviem toto. Ja som sa zúčastnil všetkých týchto summitov, takže mám prehľad a nepochybne tento summit mal dobré výsledky, ale je to prechodná záležitosť. Dochádza ku zmene vzťahov. To sa neurobi zo dňa na deň. Čiže mali sme veľmi e, vážne, úprimné diskusie a to je dobré. E, to znamená, že e, sa správne vnímame, či to dá okamžite hmatateľné výsledky, nemusí to byť i hneď. Napríklad známy zoznam projektov, ktorý sa mal schváliť na samite, ako príloha k vyhláseniu napokon nebol schválený. Totiž po našich diskusiách sme dospeli k názoru, že e, ostáva ešte kus práce, lebo e, predstaviteľa africkej strany chceli mať zoznam projektov e, plus príslušné čiastky a my sme mali svoj vlastný zoznam, čo netreba robiť. A to je normálne, na tom treba pracovať ďalšia nedokončená vec a tu existuje určitá dohoda v tom zmysle, že treba e, vytvoriť nejaký rámec memorandumov e, porozumení e, v otázke našich vzťahov v oblasti mieru a bezpečnosti. Aj to sa predpokladalo ako určitý listinný výsledok našich diskusí, ale v každom prípade aj v jednom, aj v druhom prípade sme si uvedomili, že to sú reálne problémy. Je tu vzájomné uznávanie istých zmien a zda aj vytvorenie istého ovzdušia, ktoré neznamená úplnú zhodu. Čiže ide o vzdušie, ktoré umožňuje lídrom e, zasiahnuť a dosiahnuť určité zmeny. Všeobecné zmeny, e, e, výsledky boli podľa mňa dobré. O vyhlásení povie niečo predstaviteľ služby pre vonkajšie aktivity. A napokon ďalšia vec, to nie je žiadne tajomstvo. Na africkej strane boli určité problémy z hľadiska koordinácie. Napríklad my sme mali službu pre vonkajšie aktivity, DEVKO a tak ďalej. My sme to všetko pripravovali Takže mali sme dva odlišné e, dokumenty. Samozrejme, bol to určitý problém aj pre našich veľvyslancov. Znamenalo to e, isté koordinačné problémy, e, vyžadovalo to viac času. Takisto aj otázka občianskej spoločnosti mládeže Niekedy e, sa to zdalo, že okolo toho budú sa e, viesť spory, ale napokon sa to nepotvrdilo. E, išlo to, aby sme vytvorili e, dobré ovzdušie. Záležitosť občianskej spoločnosti je vždy problematická na všetkých samitoch. Alebo vy si zvolíte to, čo sa vám pozdová, a naopak odmetnete to, čo e, e, sa vám nehodí. E, ale v každom prípade e, e, e, vo vyhlásení uznávame všetko, čo sa robí v otázke mládeže, občianskej spoločnosti a podobne. Takže ja by som to po, popísal asi takto. Pokiaľ ide o repatriantoch z Líbie do pobrežia Slonoviny, po trojstrannom stretnutí medzi OSN, EU a Africkou úniou, aby sme odstranili tieto E, otrasné záležitosti e, v Libii. Snažíme sa to robiť e, čím skôr. A teraz premyšľame o tom, ako zabezpečiť integráciu návratilcov. A mm, je veľmi dôležitý náš program vo vzťahu k občianskej spoločnosti, ktorá sa stará o navratilcov. Či už o dobrovoľných alebo nedobrovoľných navratilcoch, navratilcoch z Líbie, z Európy, E, skôr či neskôr títo ľudia e, sa tam vrátia, ak sa nebudeme o nich starať, to ešte viac e, zhorší problém. A napokon na pobreží Slonoviny možno, že sa vyskytnú nejaké príležitosti a preto sa snažíme pomôcť týmto krajinám z dlhodobého, krátkodobého hľadiska aj v otázke vytvárania pracovných miest Eh, aby sa eh, dokázali, eh, dokázali postarať o navratilcoch. Totiž miestne spoločenstva častokrát sú nespokojné, pretože investovali do týchto migrantov, očakávali od nich určité peňažné prevody a vrátili sa bez, bez nich. Ale predovšetkým treba odstraniť tieto otrasné záležitosti v Líbii, hanebnosti, eh, alebo nehanebnosti eh, v Libii. Ďakujem pekne, kolegovia. Ehm, ďalší bod eh, programu je venovaný Líbii, tam bude aj predstaviteľ OSN. Ďakujem pekne, pán generálny rediteľ. Myslím si, že sa ponahľadte, alebo máte čas. Takže služba pre vonkajšie záležitosti, aktivity. Pani Deberg, alebo pán Deberg? Môžete nám niečo povedať o vyhlásení z afrického samitu? Kto nám môže z vašej e, služby povedať niečo o africkom samite? Možno, že najprv vy sa vyjadrite a už potom služba pre vonkajšie aktivity. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o priebežné hodnotenie DCI a rozvojového fondu, cieľom tejto aktivity, e, ktorú vykonávajú spoločne komisie a služba pre vonkajšie aktivity. Ja sa chcem len opýtať, či máte niečo doplniť. E, netreba e, prečítovať nejaké vyhlásenie. My máme totiž ešte ďalší dôležitý bod programu. Ak nemáte čo k tomu dodať, to je v poriadku. Prepačte, iba som chcela zdôrazniť jednu vec a síce význam dialogu, ktorý prebiehol medzi delegáciami a partnerskými štátmi, ako aj lokálnymi rozvojovými aktérmi. Pokiaľ ide o priebežné prehodnotenie programu, e, výsledky sú do značnej miery, miery prepačte, e, e, sa do značnej miery zakladajú na výsledkoch tohto dialogu pokiaľ ide o, o záverečný dokument e, e, e, samitu, o, obávam sa, že túto otázku neviem zodpovedať. E, mohli by ste prosím vás tlmočiť to vašim kolegom a požiadať ich, aby ste informovali výbor o záverečnom dokumente. E, snažili sme sa to nejakým spôsobom vystupovať, nepodarilo sa nám. Ďakujem pekne, kolegovia. Máme ešte dva dôležité body, ktoré e, sa nadvezujú. To je bod 8, implementácia DCI, humanitárneho nástroja a EDF. Ide o implementačnú správu o samotných nástrojoch. Do určitej miery to bude napomocné pri príprave e, e, prebežného hodnotenia a viacročného finančného rámca. Máme tu eh, spravodajcu eh, dvoch eh, rečníkov ďalších. Kto sa vedeli? Najprv predstavitelia dobrovoľníckého sektora, potom vy? Mm, mm, mm, sme pod časovým tlakom, takže pripravujeme správu z vlastnej iniciatívy E, práve sme hovorili o tom, nakoľko je dôležitá e, občianská spoločnosť. Sme radi, že je tu pani Vernon v mene organizácie Concord, ktorá pravdepodobne mm, sa vedeli ohľadom DCI, pravdepodobne obaja rečníci a máme tu Inge, Bri, Inge Bries z Care International vystupí v mene organizácie Voice. Kto z vás sa ujme slovo ako prvý? Pani Vernon, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za túto možnosť e, približiť vám našu organizáciu Concord. Táto diskusia je veľmi dôležitá. Ide o to, či nástroje, ktoré máme, skutočne slúžia účelu vzhľadom na zmenu paradigmy a vzhľadom na horizont 2030 a musíme si aj vlastne hovoriť o naprogramujeme na ďalšie tri roky a samozrejme je tu kontext ďalšieho viacročného finančného rámca. Mám aj prezentáciu pripravenú, uvidíme, či sa mi ju podarí spustiť úspech. Takže eh, eh, E, e, začiatkom tohto roku bolo priebežné hodnotenie týchto nástrojov a v podstate to e, bude aj téma v rámci štruktúrálneho dialogu, veď máte túto kontrolnú úlohu budem hovoriť o DCI aj o EDF, ale chcem upozorniť, že časť EDF ešte nebola čerpaná. Budem hovoriť o kľúčových princípoch, e, ktoré by mali vstúpiť do diskusie ohľadom e, následujúceho e, viacročného finančného rámca a vôbec o budúcnosti európskych rozvojových nástrojoch. Ja som tu dnes len, že, len na, za krátky čas. Združujeme 28 medzinárodných platformiem, to znamená veľkú mieru koordinácie a e, moja prezentácia je stručná a verím, že bude priestor aj zodpovedať otázky, ktoré prípadne položíte. E, takže ako to vyzerá s, e, s využívaním DCI a EDF a takým spôsobom to pomúka podporu všetkým organizáciám. My však vidíme priestor na zlepšenie, aby sa uznala pridaná hodnota CSO tom najširšom slovám zmysle, nielen ako aktér v rámci týchto fondov, ale predovšetkým aj e, e, tú úlohu e, z hľadiska využívania týchto zdrojov. DCI je dobrý program, ale bolo by dobre vidieť podporu občianskej spoločnosti aj v rámci tematických programov. A to zatiaľ absentujem. Je dôležité, aby, sme, aby sa poskytovali služby aj E, špecifickým skupinám. Čo sa týka panafrického programu, tam bol len e, jedna, jedna e, výzva týkajúca sa CSO. a čo sa týka EDF, tak takže 60 tých programov podporuje CSO. To je samozrejme oveľa lepšie, ak to porovnáme s desiatým E e MFF a predovšetkým v kontekste e, dohody z Kotonu je tu priestor na zlepšenie. Musíme si uvedomiť, že existuje viacero úrovní podpory CSO, tri krajina, krajiny AKP nemajú podporu CSO, či už v kontexte EDF alebo cez DCI CSO a e, e, keď sa pozriete do detajlov, e, tak uvediem jeden príklad, dobrá správa veci verejných. Už EU Summit poukázal, že skutočne je oklišťovaný priestor CSO. Ak by sme mali vo väčšej miere uplatňovať ten princíp lepšie, lepšieho zbližovania sa, vychádzame samozrejme z zo správy ohľadom situácie v roku 2017. Snažili sme sa zmaptovať situáciu v sektore občianskej spoločnosti. Ehm, e, bolo tu povedané pred rečníkom, E, že bol konzultačný proces ohľadom e, strednodobého výhľadu, ale e, s malým, malým počtom aktérov. Takisto, ak hovoríme o panafrikského programu, aj tam bol daný malý priestor dotknutým krajinám a, a mm, a v prípade AKP sa už objavila teda taká prvá lastovička, čo je samozrejme dobrý znak, ale e, nesmieme pritom ostať. Musí to byť. Čiže ak hovoríme o e, prierezových e, prvkoch, začnem témou napríklad rodovej rovnosti, e, je to veľa prominentnejšie, je to veľa lepšie zviditeľnené, ale musíme si uvedomiť, že len v obmenej miere sa to zohľadňuje v programovaní. Je tam len, jedna, e, len jeden rozpočtový riadok na to zameraný. Ak sa pozrieme na EDF v rámci programu národných indikátorov, takmer všetky tieto programy hovorili o rodovom aspekte, ale len e, v jednej krajine majú, majú e, niečo cielené a 19 e, e, sa e, zmenili o tom, že sa budú zamerať na tie kľúčové sektory, ale neboli tam ďalšie detaily. Hovoril som o tom, že bude ešte navyšovanie tejto sumy, pokiaľ vieme, ide o 50 miliónov eur. To je vynikajúce to rozhodne vítame. Radi by sme eh, mali eh, eh, prehľad v tom, ako, je, ako, ako ako je, aké je programové nasmerovanie tejto e, doplnkovej sumy. Ak hovoríme o, dobrej správe veci verejných demokracií a princípoch právneho štátu a e, ľudských práv, tak skutočne túto sú veľké resty e, v vynakladanom úsilí v zameranom na presadzovanie demokracie a aj keď sa realizoval summit, ktorý sa venoval týmto otázkam, tak nemali sme možnosť sa vyjadriť, vystúpiť. Teda je tam ešte e, veľa práce pred nami a to by sa malo e, odrážať aj v programovaní. Mm, Sice sa čas, sú často zmienky o demokracii, ale e, je to obmedzené len na oblasť toho ľudského rozvoja. EDF ľudské, ľudská práva a a e, dobrá správy e, verejných, to je to kľúčové a to ostatné ostáva bokom. No a ďalšia vec, mládež. Mládež e, postupila nejako v tých prioritách tejto agendy, čo je chválihodné. Ale ako to bude reálne fungovať, E, skutočne je dôležité, aby v tom boli viac zaangažovaní organizácie zamerané na mládež a ktoré vedie mládež. A otázka je, ako, toto, ako sa to bude monitorovať. A e, my sme položili túto otázku, adresovali sme ju komisii, ak hovoríme o o, o, o ľudskom rozvoji a o, o, o tom sociálnom rozmere, tak e, E, zdá sa, že došlo mm, k takému 20-percentnému e, e, zastúpeniu v roku 2015, ale národné programy, teda NIPS, keď sa pozrite na ne bližšie, len 14 sa, sa nasmerováva na ľudský rozvoj, rovnaký, rovnaká výška ide aj do tej oblasti klimatických zmien. Treba sa zamyslieť nad tým, ako to bude vyzerať nielen v jednom roku 2015, ale ako to bude rozložené počas e, ďalších jednotlivých rokov. Teda máme e, nový, e, máme teda posun v tých cieľoch trvalo rozvoja SDG. Ehm, máme síce tie E, tie e, identifikované tie verejné výzvy, environmentálne výzvy, ale e, je potrebné jedno zosúľadiť s druhým, čiže aby to bol skutočne taký integrovaný postup. Napokon, ak hovoríme o zmiešavaní a o, o, o trastoch alebo trastových fondoch, ktoré tu označujem nové v úvodzovkách, aké, by, aké sú tu hlavné princípy? Nemalo by dochádzať k odkloneniu e, e, fondov na úkor e, pôvodne zamýšľaných cieľov. Musí byť, musíme jednoducho trvať na tom, aby tie pôvodné ciele boli naplňané. A ďalej musí byť preukázaná jednoznačne pridaná hodnota. Napríklad z DCI sa, sa používali sa používa na špecifické účely. Myslím si, že e, skutočne je potrebné väčší rozsah e- ex ante hodnotení, e, keď sa plánuje keď sa plánujú kroky pre tieto programy, tak treba dodržiavať štandardy, teda ľudský rozvoj, demokracia a tak ďalej. A čo sa týka e, e, tých trastových fondov, určite treba v väčšej miere oslavovať súkromný sektor, ale nejde len o to, e, že chceme mať ciele eradikácie chudoby, podpory rozvoja. Podstatné je to, aby, aby tieto programy mali ako, ako cieľový ako, ako, ako e, cieľovú orientáciu je e, e, zlepšenie situácie chudobných a tak ďalej. Je dôležité mať na zreteli, na zreteli potreby ľudí pri koncipovaní týchto programov. No a konkrétnejšie tieto trastové fondy. Máme asi 5 takýchto trastových fondov je jasné, prečo vôbec vznikli tieto trastové eh, fondy, aspoň väčšania z nich. Avšak eh, je potrebné uplatňovať nejaké E, e, mechanizmy kontroly určite by e, nemali ciele, na ktoré sú využívané tieto trastové fondy. Tieto ciele by nemali byť previazané na internú politickú agentu EÚ. Ďalej musíme mať na zreteli dlho, dlhodobé smerovanie. Tieto trastové fondy by mali ponúknať akúsi pridanú hodnotu. Nemali by byť duplicitnými k už existujúcim programom. No a v neposlednom rade pri tých trastových fondoch aspoň pri niektorých z nich e, e, tá e, transparent, miera transparentnosti a teda zodpovedného nakladania s prostriedkov nie je v dostatočnej miere podchytené. Sú, toto treba dotiahnuť v tých procesoch. Shall, sorry, really apologizing for this. Um, that was for the, for the midterm review. A to bol te, te, teda to strednodobé hodnotenie, už nejaké e, e, ponaučania z toho vzýšli. Mám ešte dve minúty, ak sa nemilím. Chcem sa venovať, poved, e, povieme si niečo o kľúčových princípoch v, v tomto ako predohrá k tomu novému viacročnému finančnému rámcu. Prvý všeobecný princíp a ak pristupujeme k novým e, nástrojom e, rozvojovej spolupráce, tak tieto nástroje by, e, sa, by mali vychádzať z dlhodobých cieľov z Európskej zmluvy, medzinárodných záväzkov z agendy 2030. No a určite to musí byť plne zosúladené s cieľmi trvalo vývoja. No, e, chceme e, skutočne e, predísť, vyvarovať sa rizika instrumentalizácie a, pomoci a prostriedkov, ktoré sú na tento účel viazané. E, určite chceme využiť v plnej miere všetky, e, všetky e, možnosti kontroly a legislatívnej pravomoci, ktorý má Európsky parlament. Ak hovoríme o financovaní, tak budeme žiadať zvýšenie rozpočtu na týmto smerem. Čo sa týka kolekt- E, je tu určitý kolektívny cieľ a ďalšia e, dôležitá otázka je vlastne zoznam krajín. Tam sú resty a mali by sme sa predovšetkým zameriavať na rozvojové krajiny e, v rámci toho zúženého zoznamu. A, a, a ja sa pokúsim povedať niečo len veľmi rýchlo ohľadom EDF aké sú tam kľúčové princípy. Určite nesmieme znižovať rozpočet, naopak musíme e, viac dbať na viazanosť a účelovosť prostriedkov a mali by sme zachovať existujúce e, e, prahové hodnoty a mali by sme sa snažiť venovať sa rodovej rovnosti nielen mainstreaming, ale treba aj cieľnejšie sa tomu venovať. No a samozrejme občianská spoločnosť, to je prirezová téma v rámci všetkých programov a takisto aj je potrebné sa venovať trvalžiteľnému rozvoju, rozvoju uh, osobnému rozvoju. No a, no a potom je tu spoločné programovanie eh, z, eh, v, prepojení na členské štáty. A potom je tu otázka flexibility a predictability, to musí byť vyvožené Ah. Áno, určite bude ešte priestor v budúcnosti hovoriť o detailoch, takže eh, nemusíme teraz zachádzať do všetkých detailov a, a sú problémy už existujúcich eh, programoch. Dobre, ďakujem. Get... Tomto sa ešte vrátime. Takže teraz Inge Brice z organizácií VUIS, to je zastupkynie humanitárnej organizácie. Nech sa vám páči. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť dnes vystúpiť dnes v mene organizácie VOIS. Pokiaľ ide o východiska, e, nástroj humanitárnej pomoci je v súlade s Lisabonskou e, zmluvou. Humanitárne e, operácie sa budú vykonovať v súlade s princípmi medzinárodného práva nezaujatosti, neutrality a nediskriminácie. Dnes musíme premyšľať o troch prvkoch, e, výsledkoch fungovania týchto nástrojov, možnosti zlepšenia a úprave humanitárnych aktivít. Najprv ten prvý prvok. Ako, aké výsledky má využitie tohto nástroja? Počas veľkých konferencií ako Svetového sametu vždy sa sústredíme na to, čo nefunguje, aké inovácie potrebujeme, ale neuvedomujem si to, čo sa osvedčilo. Takže veľmi si e, vážme v týchto humanitárnych nástrojoch predovšetkých e, podporu humanitárneho, e, medzinárodného humanitárneho práva a rozhodovania s prihľadnutím na potreby. A je to v rozpore s tým, Eh, ako konajú členské štáty, kde je rozhodovanie viac eh, zaujaté a politicky ovplyvnené. Takže je veľmi dôležité to, že ECO funguje v oblasti eh, aj tzv. zabudnutých konfliktov. Nástroj pre humanitárne pomoc musí byť oddelený od viacročného programu aj do budúcnosti. Musíme mať e, e, e, jasne definovaný politický rámec a minulé sme tu oslavili 10 ročie, ročné výročie Európskeho konzenzu, pokiaľ ide o humanitárne potreby. Je to spoločné východisko pre humanitárnu činnosť v teréne a musíme vychádzať z tohto základu Humanitárna pomoc únie nie je nástrojom na riešenie kríz e, e, bez ohľadu na snahu o integrovaný prístup a musíme nadalej sledovať e, tomuto mm, princípu. Čiže máme normatívny rámec, ktorým sa riade nástroj ECO. Je to druhý najväčší nástroj na svete, pokiaľ ide o zdroje, pôsobí po celom svete a preto ovplyvňuje stanovenie e, e, celosvetovej agendy ako školstvo, rodové otázky a podobne. E, existuje celosvetová sieť odborníkov v teréne. Môžeme spolu s nimi hľadať riešenie prípadných operačných problémov a vedeme otvorený dialog na základe partnerských vzťahov, ktorý nie je až taký bežný pôsobíme v teréne, pôsobíme tu e, v Bruseli, vedeme tu rokovania a to je e, niečo, čo má e, jedinečné postavenie. V poslednom ráde humanitárny nástroj je prúžnejší než mnohé ďalšie a umožňuje nám adaptovať konsenzus pri podmienkach krízy a upravovať naše programy Eh, hovoríme, že pre humanitárnu pomoc potrebujeme výnimky, pokiaľ ide o finančnú úpravu. Táto flexibilita, a to je vec, o ktorú stále žiada parlament komisie, sú tu však určité e, podmienky. Potrebujeme mať flexibilitu z hľadiska operácie, aby sme mohli pôsobiť e, priamo v teréne s ľuďmi, aby sme E, dosiahli e, tie skupiny obyvateľstva, ktoré to najviac podporujeme. A nepodporujeme flexibilitu, pokiaľ ide o vyhovenie e, zmenám politických priorit v Európe. Takže je dôležité klasi otázku. Flexibilitu potrebujeme na čo a pre koho. Samozrejme, nie je všetko rúžové, sú tu aj určité problémy. Nás znepokojuje E, to, že sa sústredíme na regióne Emina na úkor ostatných regiónov. Najmä Turecko, a Sýrie dostáva gro prostriedkov. Súvisí to s e, vyčlenenými príspevkami členských štátov, najmä pre Turecku, A to e, narušuje rovnováhu medzi regiónom Mina a Afrikou, kde sú tiež veľmi dôležité potreby. Takže čo by sme tu odporúčili? keďže vychádzame z potrieb, e, dôvodíme, e, že väčšie percento prostriedkov únie treba venovať zabudnutým krízam, pretože je tu menšia pravdepodobnosť, e, že členské štáty budú financovať riešenie zabudnutých kríz. A po druhé, pokiaľ ide o pretrvávajúce krízy, potrebujeme mať financovanie, e, ktoré bude viacročné a ECO e, prislúbil, že bude 25 e, prostriedkov vynakladať na viacročnom základe. Navrhujeme plánovanie na obdobie troch rokov a vyčlenie prostriedkov pre každý rok s tým, aby e, sme e, mohli e, upravať tieto prostriedky s prihľadnutím na vývoj krízy. Taktiež treba zdorazňovať efektivitu a pripravovať programy na základe výsledkov Samozrejme, eh, eh, vzhľadom na obrovské eh, humanitárne potreby musíme konať efektívnejšie a zodpovednejšie voči daňovým poplatníkom. S tým, aby mali istotu, že daňové prostriedky sa náležitým spôsobom vynakladajú, ale predovšetkým musíme efektívne pôsobiť voči obyvateľstvu. Musíme byť zodpovední pred obyvateľmi, pretože ide o ľudí, a potreba tejto rovnováhy sa častokrát e, stratí. E, napríklad je tu snaha e, realizovať e, veľkú dohodu, ako to robí Holandsko. E, zatiaľ, že my sa domnívame, že účinnosť zvýšime na základe zjednodušenia a harmonizácii pravidel komisie a členské štáty sa zaviazali, že to budú sa snažiť zabezpečiť E, a v rámci prehodnotenia finančného nariadenia je tu uh, možnosť tak učiniť. A napokon, uh, či potrebujeme upravovať finančné nariadenie. Finančné nariadenie uh, vychádza z roku 1996, je jedným z najstarších v komisii, ale jediným dôvodom na zmenu by bolo um, istota, že to splňuje očakovanie. Ale v súčasnosti E, e, toto naredenie splňa všetky potreby a preto kladieme dôraz na splnenie všetkých záväzkov z humanitárneho samitu, vrátane Veľkej dohody, a takisto aj v rámci e, e, obdobia 2012 až 2016. A uvítame podporu Európskeho parlamentu pri realizácii týchto záväzkov, bez toho, aby sme znovu otvárali samotné nariadenie. Aby som to zostručnila, Vítame vašu podporu v troch e, vzájomne súvisiacich prvkoch. Predovšetkým e, chceme zachovať humanitárne nástroje v ďalšom viacročnom finančnom rámci, aby mal náležitý rozpočet. Po druhé, e, chceme získať podporu v rokovaniach ohľadom finančného nariadenia s tým, aby sa zachovali výnimky pre humanitárnu pomoc. A po tretie, keď budeme mať konzultácie v súvislosti e, e, s partnerskými dohodami medzi ako e a mimovládnymi organizáciami, aby sa títo záväzky zachovali a zrealizovali v praxi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz požiadam Ricky Guerrero, aby sa vyjadril, potom pán Schaffhauser a musíme sa povnáhľať, pretože máme ďalšieho hostia, ktorý sa bude vyjadrovať o Libii. Ale kolegovia, je to len prvé zasadnutie. K tomuto sa ešte e, vrátime, keď kolega pripraví správu a vtedy vypočujeme si názory e, mimovládnych organizácií. Enrique, nech sa ti páči. Ďakujem. Skôr než vystúpim a uvediem, rád by som bol, keby sme brali do voj tri všeobecné pripomienky. Tak ako hovorí program, táto rozpráva prebieha bez podkladov pretože len prednedávnom výbor DV sa rozhodol pripraviť implementačnú správu o týchto troch nástrojoch. A ešte neskôr som bol menovaný ako spravodajca. Tiež by som bol rád, po druhé, aby sme si spomenuli alebo pripomenuli, že to, čo bola pán Monservici, takže v máji 2018 komisia príde s návrhmi pre nový VFR a v rámci neho pre jednotlivé nástroje. A potom, ako ho komisia predloží, prebehne veľa času, kým DV bude mať možnosť sa vyjadriť k návrhom komisie, pretože v tom lepšom prípade schválenie VFR v tom najlepšom možnom prípade, opakujem, by k tomu došlo, ak povedal pán Monservici, paralelne e, s výstupom Veľkej Br- Británie z EÚ, čo by bolo na jar 2019 e, a je viac než pravdepodobné, že finálne schválenie VFR už prebehne v novom parlamente alebo s novým parlamentom, takže by sme si mali uvedomiť, že prebehne dlhý čas a budeme mať veľa času na to, aby sme sa vyjadrili k tej budúcnosti. A ďalšia poznámka. Toto správa, ako hovorí jej e, meno, je implementačná. Je to správa o uvedení do praxov vykonávaní cieľov, priorít, návrhov v jednotlivých nástrojoch, tak ako boli schválené. V zmysle noriem EP vyhodnotenie našim výborom sa má robiť iniciatívnou správou. A keďže využijem antecedenty alebo minulú situáciu, takmer všetky implementačné správy, ktoré sa doteraz urobili, sa urobili na základe legislatívnych návrhov a o tom, ako sa transponovali v jednotlivých krajinách a ako sa uviedli do praxe legislatívne povinnosti prijaté v rámci EÚ. Keď sa pozrieme na volebné obdobie 2009-2014, tak sa schválilo 23 implementačných správ. Všetky mali legislatívny zámer a žiadna nebola vo výbore DV alebo nemala nič spoločné s DV alebo AFETom. To znamená, že toto je po prvýkrát, čo sa venujeme takémuto druhu práce. Takže vyhodnotenie musíme robiť na základe dôkazov, údajov a prvkov, ktoré nám umožnia vidieť, až do akej miery splňame priority, ciele, ukazovatele a kritériá prijaté v momente, keď boli schválené tieto nástroje. A z toho by sme mali vyvodiť tri závery. Poprvé, ako to fungovalo, aké boli plusy a minusy Aké ponaučenie môžeme vyvodiť z tohto vyhodnotenie, aby sme urobili budúce návrhy? A ako dosiahnuť, aby sme v budúcnosti sa poučili z našich ponaučení a chýb, aby sme dosiahli zásadné ciele? V DV máme problém s harmonogramom alebo s časovými termónmi a preto by som chcel navrhnúť výboru aj tieňovým v akom časovom horizonte sa vlastne hýbeme? Rozhodnutie vypracovať správu sme mohli dať na maj, ale nebolo by to dobré rozhodnutie, pretože z našej správy musíme vyvodiť určité ponaučenia, ktoré budú vplývať na rozhodnutie komisie v máji. Navyše by nebolo bývalo dobrým rozhodnutím, pretože AFED sám o sebe pripraví iniciatívnu správu a bolo by absurdné, keby to oni urobili skôr, než komisia predloží návrhy a, potom, a my potom. Takže sme sa zhodli, že treba urobiť správu ešte pred májom 2018. Najneskôr e, to musíme schváliť v apríli. A ja som teda koncom januára povinný predložiť doklad, ktorý by mohol byť preložený do pracovných jazykov. Preto som požiadal E, e, servis Európskeho parlamentu pre výskum, aby nám dali k dispozícii štúdie, ktoré sa už robili, ktoré pán Monservici spomenul a rovnako aj špecifickú žiadosť o humanitárny nástroj, ku čomu neexistuje ešte vyhodnotenie od komisie, ale samozrejme berieme do úvahy aj dokumenty a stanoviská ktoré predložili Concord alebo Voice. Je potrebné urobiť vyhodnotenie, ako tieto tri nástroje fungovali, do akej miery znamenali pridanú hodnotu pre EÚ a do akej miery e, politika spolupráce bola efektívna, účinná, udržateľná do akej miery humanitárna pomoc sa poskytovala v zmysle nástrojov a aký mal tento nástroj dopad na eventuálne krízy humanitárneho charakteru A na základe tohto vyhodnotenia by sme mali urobiť určité všeobecné, opakujem, všeobecné návrhy pre komisiu, aby ich brala do úvahy predtým, než príde s oznámením o budúcom VFR. DV sa už pri viacerých príležitostiach k týmto všeobecným myšlienkam vyjadrilo, takže ide len o to, čo e, nás už zjednotilo, ako som už povedal sme pod časovým tlakom, aby sme mali správu pred májom 2018, ale to neznamená, že DV nebude mať možnosť sa vyjadriť aj po máji, keďže rokovanie o VFR bude trvať minimálne jeden rok a bude dostatok času, aby sme sa vyjadrili. Takže nesnažme sa, aby všetky stanoviská a prvky boli v tejto správe, ale áno, naše všeobecné línie, naše preferencie, naša podstatná obhajova politiky, spolupráce a humanitárnej politiky v kontekste stratégie EÚ a komisie na budúcich 7 rokov. Ďakujem pekne, Enrique. Budeme mať možnosť ešte posúdiť budúce programy. Eh, s tým, aby sme ovplyvnili mm, eh, viacročný finančný ramec. Pán Schaffhauser mal tiež otázku, avšak kolega, vzhľadom na to, že sme pozvali osobitného hostia ohľadom eh, Líbie, poponáhľajme sa, pán Schaffhauser. Áno, rýchlo, na základe toho, čo som si tu vypočul. Ja mám rád NGOčky, ale kladem si otázky Mám ich rád inak, preto ja si myslím, že Európsky inštitút pre rozvoj a ja som aj predsedal túto inštitúciu 25 rokov, transparentnosť, vysledovateľnosť e, takého investičného fondu, ale aj genderovej politiky a kritéria účinnosti a k správe veci verejných. Aj tam potrebujeme transparentnosť a vysledovateľnosť, pretože právny štát, videl som všetky programy, ale videl som právo bez štátov, ešte stále tam nie je štát a jeho organizácia a k gendru, malá poznámka. Keď som bol s generálom v Centrálnej Afrike, polovica armády boli ženy a polovica mužov, ale bez zbraní. A Rwandiania za ten čas zabezpečoval našu bezpečnosť e, s mužmi, ktorí mali dve, zber, dve zbrania a tak ďalej. Takže dávajme si pozor na tie systémy, ktoré ničia štát. Keď neexistuje štát, tak nič nefunguje. Ak E, nebudeme postupovať takto, ak nebudeme mať štát, nebude kapacita rozvoja. Treba jednoducho znovu nastoliť fungovanie štátu v Afrike. Beriem to ako poznámku, ktorá e, nevyžaduje viedrenie sa ostatných e, rečníkov. Mám tu mena predstaviteľov dvoch odborov. Poprosím vás veľmi stručne, ak máte čo dodať o niekoľko O nejaký čas budem mať samotnú správu. Len ak sa chcete vyjadriť ohľadom toho, čo ste si vypočuli, len veľmi stručne. Pán Fraudera, eh, generálny riaditeľstvo e DEVKO, ďakujem pani predsednička, naozaj veľmi stručne, lebo nemám, čo by som doplnil v tejto etape. Áno, aj náš generálny riaditeľ spomenul vplyv implementácie eh, budúcich programov. Eh, s veľkým zájmom eh, sme si vypočuli príspevky predstaviteľov občianskej spoločnosti pri hodnotení príslušných nástrojov. Samotná správa sa zverejní do konca roku, vratenie všetkých nástrojov DCI, EDF. Budeme ich analyzovať spolu s pracovným dokumentom našich spolupracovníkov Ďakujem, to je veľmi užitočné. Ďakujem pekne, pán Kim Elling. Áno, veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne ohľadom humanitárnej pomoci spomeniem len toľko, že v nadväznosti to, čo tu odznelo, pokiaľ ide o podklady pre správu, ktorú pripravujete. Je tu komplexné hodnotenie eh, humanitárnej pomoci. Teraz to finalizuje skupina nezávislých odborníkov. Záverečná správa by mala byť k dispozícii do konca januára. A dúfam, že eh, sa podarí zapracovať tieto výsledky do vašej správy, na ktorú sa tešíme. Tešíme sa na dialog počas nasledujúcich mesiacov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pokiaľ ide o ten e, dialog a vaše príspevky. Nuž, e, veľmi pekne ďakujem e, pozvaným e, hostom. E, správa bude sa pripravať do konca poslovenia tohto parlamentu. Vaše e, príspevky e, radi e, príjmeme, uvítame to a tým uzatvárame bod číslo 8. Thank you. Okay, Takže prejdeme na bod číslo 9. Je veľmi dôležitá téma, humanitárna situácia v Líbii. O tom sa hovorilo vo veľkej miere na africkom samite v Abidžane. Niektorí tu prítomní boli tam prítomní e, e, pán Koštel, ktorý je e, osobitý vyslanec pre stredozemskú trasu. Teda z UNHCR ide o tému repatriácie migrantov naspäť do, na pobrežie e, Slonoviny a skutočne podelili sa o, o, o otrasné skúsenosti s touto cestou a s procesom repatriácia. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa dostavili. Náš výbor je naplnený e, e, hrvozou e, z, toho, z tej správy CNN o zneužívaní ľudských práv. Takisto komisár pre ľudské práva OSN odsúdil konanie mnohých hráčov práve v súvislosti s migrantmi a, a takisto e, bolo konštatované, že e, snahy EÚ a členských štátov e, nepokročili ani k smerom k zlepšeniu situácie migrantov. Pán Koštel, máte slovo. I'm not able to cover in a short intervention all aspect of the human... Ja nie som schopný e, pokryť všetky aspekty humanitárnej situácie v Líbii, ale chcem sa vám poďakovať e, za pozvanie. Chcem sa s vami podeliť o nejaké moje skúsenosti a chceme sa poďakovať za podporu e, v tej humanitárnej oblasti. V Líbii máte migrantov a utečencov E, skutočne treba to rozlišovať. Viete, e, všetci, e, často prevláda názor, že tí, čo sú v Líbii, chcú ísť do Európy. 64% ľudí, ktorí sa dostanú do Líbie, sa vlastne ocitli vo svojej na svojej konečnej stanici, teda nie každý, kto príde do Líbie, chce ísť ďalej do Európy a koľko je cudzincov v Libii, nikto nevie. Africká únia hovorí o 700 tisíc ľuďoch, iní uvádzajú číslo 1 milión. IOM e, odhaduje 300 tisíc. E, e, v súvislosti s utečencami je to 43 tisíc, predovšetkým zo Syrie, Iraku, Palestíny a, nie, a e, nejakí Afričania z Eritreje, Somálska, e, Sudanci, Etiopčania, teda predovšetkým východná Afrika. Je potrebné poukázať na to, že Líbia nikdy nepodpísala dohovor z roku 51 o utečencoch, podpísala dohovor zo 69. roku IOM, ktorý sa týka Eh, utečencov, ale eh, tvrdia, že nemožno to implementovať a majú i napriek tomu, že si majú určité záväzky, ktoré vyplývajú z, tejto, z tohto dohovoru. Dnes máme e, ťaživú situáciu. Určite samotní Libíčania sú postihnutí konfliktom. Pol milióna Libíčanov e, muselo byť presídlených v dôsledku konfliktu. Aj tí si zasluhujú našu podporu. Musíme im pomáhať e, na tých miestach, kde boli presídlení, aby sa mohli vrátiť do svojho pôvodného miesta pobytu. Pred prepuknutím vypuknutím konfliktu. Čo sa týka utečencov, 43 tisíc ľudí, ktorí by, e, žijú mimo záchytných táborov, minimálne 2 tisíc utečencov je v 13 e, záchytných táboroch, ktoré spravuje e, vláda. Samozrejme sú, je, sú ďalšie záchytné centrá, na tie nemáme my dosah a sú e, E, e, riadené rôzny, rôznymi e, miliciami a majú ich pod palcom rôzni prevádzači nachádzajú sa na kontrolovanom území, ako aj na ďalších častiach Líbie. Koľko ich celkovo je, nikto netuší. Chcem vás upozorniť na to, že spomedzi tých ľudí, ktorí prichádzajú do Líbie a niektorí z nich chcú ísť do Európy, viete, e, prevláda taký názor, že v Líbii sú všetko ekonomickí migranti, štatisticky dané. 74 ľudí, ktorí prichádzajú z východoafrických krajín do Líbie a potom idú do Európy, získavajú nejakú formu ochrany v Európe. Čo sa týka tých, ktorí prichádzajú do Líbie zo západnej Afriky a prichádzajú do Európy, Európe je to len 24 To znamená, zďaleka nie každý je ekonomický imigrant. Medzi nimi sú ľudia, ktorí eh, vlastne utekajú pred vojnovou situáciou alebo pred porušovaním ľudských práv vo svojom domovskom štáte. Skutočne v Libii je veľmi ťaživá situácia. Európska komisia a ďalšie inštitúcie sú obviňované, že eh, vlastne podporujeme eh, vládu e, e, národné, národného, mm, národnej harmonie alebo zhody, ktorá e, má rozhodujúcu ruku v Líbii. Jednoducho postupujeme tak, aby sme e, urobili to najlepšie pre e, týchto postihnutých ľudí. Keď navštevujeme záchytné centra v Líbii, tak sme sprevádzani e, bodyguardami a máte veľa úradných osôb. Nie je možné mať dôvernú diskusiu s tými ľuďmi. Veľmi ťažko sa tam pracuje. Ak položíte zlú otázku, tak pokiaľ dostanete úprimnú odpoveď, tak tá osoba, ktorá vám dáva tú odpoveď, je v ohrození a e, jednoducho e, e, niekedy váhame, či máme ísť vôbec do tých záchytných centier, ale všetci nám to kde rozhodne prídite. Aspoň ste očitými svetkami toho diania. Líbia nie je jediným miestom, kde sa potýkame s takýmito kritickými hraničnými situáciami z hľadiska etických hodnôt trošku e, sme postúpili pri rokovaní e, s vládou národnej e, zhody, takže že bude nejaké zachytné centrum v Tripoli a bude to špecifický typ centra, kde, kde bude aj prítomnosť mimovládnych organizácií, až potom dôjde k evakuácii. Jediná krajina, ktorá pri, akceptovala evakuáciu, je Nigeria čiže e, e, e, sú ochotní prijať utečencov z Líbie. Nejde o líbyských občanov. Pred troma týždňami bola evakuovaná prvá malá skupina a potom 19. decembra pôjde o ďalšiu skupinu. Každá takáto akcia si vyžaduje veľmi náročnú koordináciu. Musí, musíme si uvedomiť, že E, e, ak e, máme na zreteli ten záver zo samitu v Abidžane, je potrebné mať na zreteli situáciu utečencov v Líbii, ale na, u utečencov máme obmedzenia. Môžeme pracovať len so siedmými pôvodmi Irá, Iráčania, Somali, Somálčania, Eritrea a Sudančania, ak sú tí ľudia z Darfuru E, utečenci zo, napríklad zo Stredoafrickej republiky alebo z tej konfliktnej oblasti Mali alebo problematickej oblasti Nigérii, to na nich nemá dosah UNHCR. My spoliehame na IOM Eh, aby identifikovali eh, ľudí, ktorí sú v táboroch. Určite eh, nie všetci títo ľudia by mali byť zasielaní spätne do krajín pôvodu, kde dôjde k ich presídleniu a kde budú vystavení veľmi ťažkým životným situáciám alebo porušovaniu ľudských práv. Teda my podporujeme evakuáciu ľudí, avšak s tým, že to nemá poviesť k zlému výsledku. A mm, my apelujeme na na všetky členské štáty a okrem EÚ členských štát aj, aj na e, širšiu medzinárodnú spoločnosť, aby e, e, zvažovali evakuáciu do Nigeru. Toto môže fungovať len vtedy, keď je prejavená solidarita s Nigerom. My sa skutočne snažíme o, o presídleniu väčšinu ľudí, ktoré e, sú v akciách evakuácie do Nigeru. Nebol prejav veľkej solidarity z, e, v tejto oblasti a veríme, že sa to zlepší, aby ten systém evakuácií fungoval tak, ako má. Aké, pred akými výzvami stojíme? Tie výzvy sú na e, všetkých úrovniach. Potýkame sa s ťažkosťami, e, s záchytom e, na mori. E, viete, mnohí sú, sú vyhodení temer z tých plavidiel blízko pobrežia a skutočne robí sa odchyt týchto ľudí a potom je presun do neznámych záchytných táborov. Nie je tam žiaden systém identifikácie a veľmi ťažko sa tým pádom vystopovávajú e, presuny týchto ľudí. Niektorí z týchto ľudí e, e, po dvoch, troch týždňoch sa opäť ocitajú na talianskom pobreží. To znamená, opustili tie zachytné centrá, kde sa prvotne dostali. Ako prezentoval generálny tajomník Bezpečnostnej rade, že sú určité eh, mm, eh, skupiny v libyskej vláde, ktorí spolupracujú eh, s prevádzačmi, s pašerákmi. My vieme, že plánom EÚ a e, OSN, UNHCR e je e, zlepšiť tú situáciu, ale musíme sa na to pozerať realisticky. Ak nejaké zachytné centrum vyčistíme, tak povediať, veľmi rýchlo je opätovne naplnený. Čiže taký, takáto snaha z našej strany je, nie je veľmi dobrá. Videli sme dokumentárny film CNN a aj ďalšie dokumentárne filmy iných producentov skutočne sú vykoristovaní títo utečenci. Je žalostná tá situácia v Líbii, e, ale nie je to nič nové. E, v podstate od pádu Kadafiho režimu, e, keď ľudia utekali na tuniské egyptské hranice, Žiaľ Bohu, od tých čias sa situácia vôbec nezlepšila, čo sa dá urobiť, aby sme zachránili ľudí e, v tých oblastiach, na ktoré nemáme priamy dosah. Nuž veľmi málo, temer nič. Medzinárodná komunita musí podporovať revíziu libijského mierového plánu, aby došlo k obnove právneho štátu, v tejto kranite, ak nebude fungovať právny štát, tak prevádzači sa budú e, tešiť bez trestnosti a pokiaľ nedojde k takejto zmene, tak tej, do budúcnosti sa nič nezmení. To je v kocke odo mňa všetko. Samozrejme, môžem zodpovedať vaše otázky. Prvnež dám, otvorím e, diskusiu. Chcela by som si jednu vysvetliť. Aká je delba práce medzi IOM a UNHCR, aby nám bolo jasné, kto čo robí ak hovoríte o presidlovaní do Nigeru, E, ako to máme chápať, európske členské štáty by mali príjmať ľudí, ktorí prejdú procesom v tých záchytných centrách, tým, tým administratívnym procesom. Tak máme to chápať e, aj to, a tie výstupy z Abidžanu. Áno, na úrovni OSN sa snažíme o repatriciu do krajiny pôvodu. Samozrejme, na dobrovoľnej báze plne podporujeme, majú našu podporu. Abidžanský summit e, E, len zdôraznil, že tento proces existuje. OSN to už tak realizuje jeden, e, už jeden rok e, a takéto dobrovoľné presuny sú realizované v maximálnej možnej miere dôstojnosti. Ten dokument CNN trošku otria sol svedomím v viacerých afrických štátov e, v tom zmysle, že budú sa snažiť zlepšiť vystopovateľnosť pohybu e, týchto utečencov. UNHCR sa venuje utečencom, tí, ktorí boli identifikovaní ako utečenci alebo potenciálni utečenci. E, libijská vláda Eh, národnej, eh, národnej eh, dohody toto vlastne presadzuje, čiže my evakujeme ľudí do Nigeru a potom z Nigeru sa bude uplatňovať postup presidľovania do Európy a mimo Európy, ako je Kanada, USA. A také je rozdelenie e, pravomocí medzi týmito dvoma organizáciami. E, tie, e, tie, tí, tie, tí ľudia, ktorí majú iné občianstvo ako tých sedem krajín, napríklad ľudia z Mali, tam je to problematické a e, v podstate je zbytočné ich presúvať do Nigeru, pretože potom vlastne nie sú žiadne postupy. Musíme teda presne e, ten celý, e, ten celý proces ich cesty identifikovať, aby sme mali o tom jasnú predstavu. Celý rad kolegov sa hlási. Niektorí z nich e, e, vlastne hovorili s tými presídlencami a niektorí tí presídlenci prešli ani nie tak dobrovoľným procesem. Pán Guerrero, e, on je skutočne za tú humanitárnu oblasť a potom dlhý zoznam ďalších rečníkov. Ďakujem veľmi stručne. Veľa kolegov chce vystúpiť a pretože čas mojich otázok už ste vo, vojom, vo svojom úvodnom vystúpení odpovedali. Čo by som rád zdôraznil, v EÚ sa venujeme odpovediam humanitárnych kríz, tak obvykle to máme jasnejšie, čo treba urobiť, než v situácii, keď sú to krízy, ktoré sú humanitárne a v niektorých krajinách EÚ sa vidia ako problémy pre EÚ a to je konkrétne príklad Líbie. EÚ je normálne menej veľkorysá a pomáha menej e, vyriešiť problémy. Čo sa skutočne stalo s návrhom v Abidžane, že niektoré krajiny, napríklad Francúzsku, Francúzsko poskytnú letecké dopravné prostriedky, aby sa presunuli e, presunulo 3000 osôb, ktoré sa predávali ako otroci v Líbii a či existuje nejaká možnosť pre deti utečencov, aby mohli mať nejakú školskú dochádzku alebo vzdelávanie tam, kde sú. Áno, e, najprv zozbierame e, viacero otázok a potom dáme priestor na odpoveď pani Spinelli. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada povedala, že zdieľam veľa toho, čo povedal pán Kostel, hlavne v tom, že video CNN nehovorí nič podstatne nového. Máme správu UNHCR z decembra 2016, kde Líbia bola vyhlásená ako ne, neistá alebo nebezpečná krajina. A teraz aj aj správa o jem o predaji utečencov alebo migrantov ako otrokov A ďalšia otázka k Abidžane a rozhodnutiam odtiaľ. V čom presne spočíva tá operácia extrémnej naliehavosti, ktorú ohlásil francúzsky prezident Macron, aké vojenské prostriedky sa budú používať vzhľadom na to, že sú tam tábory, ktoré sú absolútne nie pod kontrolou a nie je možné ich vysledovať. A chcela by som vedieť o vyhosťovaní a vysidlovaní, čo ma znepokojuje, aké procedúry, aké záruky. Prezident Macron na tlačovke v Bavičane povedal, že vyhosťovanie je dobrovoľné. Deň predtým v Burkina Fasu hovoril, o vyhosťovaní alebo vysídlovaní bez toho, že by špecifikoval, že boli dobrovoľné, takže mohli byť aj nútené. A tam je teda veľká ambiguita, neistota a ja by som e, chcela poznať vaše stanovisko k týmto vysídlovaniam alebo vyhosťovaniam. Sargentini. Ďakujem. Judy e, Sargentini bola priamo na mieste, stretla sa s ľuďmi, dáme jej slovo. Ďakujem za slovo. E, ďakujem pánovi Ko- Košetelovi. E, ako to vyzerá e, e, z do, dohoda medzi troma organizáciami, pričom IOM zo, zo, zohráva kľúčovú úlohu práve v súvislosti s repatriáciou. Ako teda prebieha proces screeningu? Jednoducho, čísla sú rozmanité. Viac pred Vianocimi 50 tisíc ľudí, ďalších 50 tisíc musí prejsť repatriáciou a, a teda e, opustiť Líbiu. Vzhľadom na to, že súčasťou toho je Africká e, únia, uľahčuje sa prístup k veľvyslanectvám a e, väzby na svojich občanov, ale komunikácia s veľvyslancami je trošku riskantná práve keď ide o utečencov teda pred repatriáciou týchto ľudí a nemusí ísť o e, sírčanov, pa, palestínčanov alebo iráčanov, e, okrem sudancov, iretrancov, e, ľudí z Eritreje alebo z Somalska sú ešte je kopa iných. Tomu by som rada porozumela, ako tieto tri inštitúcie, ako to medzi nimi funguje. No a hovorili ste o tých záchytných táboroch, ktoré nie sú v rukách e, vlád. Keď sme boli v Tunisku s Výborom pre občianské práva EP, e, počuli sme také čísla, že 7 tisíc ľudí e, sú v nejakých záchytných táboroch, pričom sa nerozlišovalo medzi štátnymi tábormi a inými ako štátnymi tábormi. Máte vy nejaké čísla a či viete, kde sú sú a či vôbec nejakým spôsobom ste s nimi v kontakte. Mám na mysli tie centrá alebo tábory, ktoré nie sú e, pod kontrolou štátu. Cecil Kinge, ktorá tiež bola v Abidžane. Ďakujem, Linda. Na úvod by som rada upresnila jednu vec. Každý z nás sme sa stretli s tými ľuďmi, ktorí sa vracajú z Libie z rôznych miest. Niektorí sme to robili v rámci OIM, ja som vybrala inú cestu a išla som do, e, tej, do toho najosídlenejšieho predmestia v Abidžane a v tejto štvrti, kde som s jednou NGOčkou išla navštíviť tých, ktorí pracujú s drevom a tiež, aby sme videli, či je možnosť tam nájsť prácu a aby aj videli, že tam majú nejakú budúcnosť. A potom sme tam videli mladých ľudí, skupinu, ktorí sa vrátili, ktorí sa e, snažili ísť ďalej v tej zóne, kde pracovali. Išlo najväčšiu štvrť v Abidžane a tieto osoby nebudú mať kam ísť a požiadali nás sa porozprávať, aby sa otvoril dialog s vládou, ako re- relokalizovať týchto ľudí. Je to naliehavé. Vládny program neberie do úvahy mnohé veci, hoci sa robia aj na infraštruktúry a tak ďalej a neberú sa do úvahy sociálne podmienky ľudí i tu, Takže tu nejde len o, o, o otázku EU, ale týka sa to aj toho, ako podporiť dobré lokálne politiky verejnej správy a aby sme aj poukázali na príčiny toho, prečo ľudia odchádzajú a migrujú. Keď sme všetci odsúdili otroctvo a obchodovanie s ľudskými bytostiami, treba poukázať aj na ďalšiu vec, čo pán Koštel povedal – nedostatok solidarity medzi členskými štátmi. Povedali ste, že dúfajme, že sa to nestane tak ako v Taliansku aj v Nigere. Taliansko pracovalo samé a bolo kritizované v momente, keď všetky členské štáty nechceli pomôcť e, talianskej operácii. Ak my nepôjdeme optikou holistického prístupu ak nepojdeme cestou rovnakého rozdelenia solidarity a zodpovednosti, bude pokračovať vojna medzi členskými štátmi, že kto je lepší a kto horší. Takže by sme mali spojiť naše sily. Dnes potrebujeme solidaritu pre Niger, ale aj všeobecne pre celý africký kontinent, aby sme Eh, istým spôsobom poukázali a zasiahli v prípade tých hlbokých pôvodných príčin migrácie. Aká je nejaká cestovná mapa? Nestačí zasiahnuť len dnes, krátkodobo, ale treba mať aj strednodobú a dlhodobú perspektívu. Budeme viacej pracovať na legálnych cestách, alebo podporíme voľný pohyb a tak ďalej, lebo ja chcem konkrétne odpovede. Zdá sa mi, že všetky stretnutia, ktoré sme robili, tak sme sa sústredili na to, ako evakuovať Líbiu. No dobre, to je síce fajn, ale to nestačí. Aké máme nástroje k dispozícii táto task force? Bude môcť takto pracovať? Pretože my potrebujeme tieto odpovede. Nie je jeden jediný členský štát, my všetci spolu a podľa mňa by sme mali aj prestať sa navzájom atakovať. Ak neexistuje solidarita, tak chyba je nás všetkých. Thank you. Um, christine Vergia. Ďakujem pekne, Kristín Verzie. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Pán Kostel, rada by som vám poďakovala za vaše úprimné slova, keď ste pripomínali e, ten ťažký e, rozdiel medzi ekonomickým e, imigrantom a utečencom. 25 z 25 tých, ktorí prichádzajú, sú považovaní za ekonomických utečencov. Takže veci vôbec nie sú jednoduché. Aj pokiaľ ide o UNHCR, a moja prvá otázka, privileguje sa návrat do krajín pôvodu, to znamená e, vrátanie Sudánu a Etiópie? ako postupovať alebo ako to urobíme. Zatiaľ sa váha. A čo ste hovorili k západnej Afrike? Azylové práva, individuálne práva, ochrany, možnosti v týchto krajinách. Druhá téma tam ste boli tiež dosť úprimní, otvorení v septembri. Eh, delegácia z výboru Libe bola v Sýrii a bola v Tunisku. Nemohla ísť do Libie, teda bola v Tunisku. Tam sme sa stretli hlavne s predstaviteľmi UNHCR v Líbii. Ja viem, UNHCR dlho váhala, kým prišla k vyloďovaniu. Áno, je to ochrana, ale čo potom? Čo sa stane potom? Vypoviete, áno, že my ich nájdeme potom v Taliansku, ale nie len tam aj hoci kde v Libii. Neexistuje žiadna kontrola. Keď sa dostanú na lode, tak potom nemáme kontrolu, oni sú v rukách milícií a môžu byť potom predaní ako otroci. Ja viem, že situácia je naozaj veľmi zložitá, ale ja by som predsa len potrebovala nejaké objasnenie. A k tým vládnym centrám, čo to znamená, čo to je? Ja viem, že je to, jedn, je to zložité, ale vláda uznaná medzinárodným spoločenstvom kontroluje len naozaj maličku časť líbyského teritoria, naozaj veľmi, veľmi maličku. Ako dohoda medzi EÚ a Africkou úniou vyzerá v súvislosti s tým, vy môžete spolupracovať len s libyskou vládou a to znamená, že veľká väčšina teritoria je mimo kontroly že obrovská väčšina utečencov takisto nie sú pod kontrolou, sú v rukách milícií. Samozrejme, nemôžeme robiť zázraky a viem veľmi dobre, aké sú zložité vaše podmienky, aké sú etické problémy aj pre predstaviteľov UNHCR Institu, ale povedzte nám to trochu jasnejšie vzhľadom na skutočnú situáciu v Libii. Všetky prijaté záväzky sa musia on zanalizovať pod týmto svetlom, pretože skutočne všetko to, čo robíme, tak to bude týkať len toho územia, ktoré je kontrolovaného e, tou tzv. libyskou vládou uznanou medzinárodným spoločenstvom, takže situácia je oveľa vážnejšia a zložitejšia. A aj po dohode EU Africká únia Nesmieme klamať verejnej mienke a musíme im jasne povedať, aká je realita, pretože to všetko naozaj nevyrieši. A potrebujeme mať aj správy Engelčiek o situácii e, vo zvyšku Líbie a vôbec nevieme, ako sa to tam bude vyvíjať. Či si myslíte, či len politické riešenie nás dostane z tejto situácie, ale viete veľmi dobre, aké je to zložité. Práve som bola na AFETE a tam sme sa venovali rovnakej téme. A posledná otázka, to, čo vidím eh, v súčasnosti, tu je destabilizácia eh, Nigeru. Je tu toto riziko, pretože vy ste povedali, že je to jediný štát, ktorý akceptuje presídlenie od, eh, Líbie. Ja si myslím, že aj Tunisko urobilo nejaké úsilie ale je tu tiež riziko v nigeri. A ako vy analizujete situáciu hlavne na severe tejto krajiny? <clears throat> Yes, thank you. Yeah, got... Ďakujem veľmi pekne. Juan Fernando López, aj on navštívil Abidžan. Presne tak, ďakujem Linda. Chcel som spomenúť rovnaké skúsenosti E, spoločné skúsenosti niektorých europoslancov, ktorí minulý týždeň navštívili Abidžan e, a zúčastnili sa sami tu EU a EU. E, berieme na vedomie všetky vyhlásenia, ale to, čo sa deje v praxi, to nie je nič nové. Trvá to už roky Takže prvá otázka. A v čom je to novum v tejto situácii, ktorý mm, spôsobil takéto rozhorčenie, e, keď sa zverejnili informácie o otrokárskych postupoch v Líbii e, vo vzťahu k e, uchádzačom o azyl, utečencom, migrantom, vrátane ekonomických migrantov. Čo je tu mm, nové? To, že o tom vie verejnosť? alebo rozsah e, tohto javu beztresnosť. Pokiaľ ide o riešenie e, hromadnej úrovne porušovania ľudských práv, otrokárskych postupov, praktik. E, toto všetko vyžaduje nejakú reakciu zo strany Európskej únie Mohli by ste e, nám povedať o tom, aké sú tu možnosti, či už e, pokiaľ ide humanitárnu záležitosť, sociálne programy, sociálne... Pro... E, áno, je tu možnosť nejakej interakcie s migrantmi zo subsaharskej Afriky, ktorí dostali možnosť vrátiť sa na pobrežie Slonoviny vďakom programom, ktoré financujú medzinárodné organizácie, Medzinárodné organizácie pre migráciu, e, Vysoký komisár pre utečencov. A e, všetci nám hovorili, že e, je potrebná nejaká aktivita Európskej únie nad rámec ekonomických alebo sociálnych programov alebo pomocí. E, predovšetkým pri e, presadzovaní práva, pri e, boji s komerčným aspektom kupovania a predávania ľudí. Musíme poznať tento reťazec, aby sme ho vedeli narušiť. Máme možnosť urobiť niečo eh, proti komerčnému aspektu kupovania a predávania ľudí. Existuje nejaká špecializovaná skupina, nejaký útvar, ktorý by mohol eh, eh, za použitie nejakých prostriedkov presadzovania práva narušiť toto? Je to vôbec možné? Ďakujem pekne. Chceli by sme sa dozvedieť teda viac o tom, čo sa tu deje, na čom sme sa dohodli. Asi 6 e, e, e, obyvateľov z západnej Afriky splňa požiadavky na utečencov. Ide o návrat dobrovoľných dobrovoľný návrat predstaviteľov z Mali alebo pobrežia Slonoviny. A pokiaľ ide o obyvateľov z východnej Afriky alebo iných krajín, ktoré majú väčšiu šancu získať status eh, eh, azylantov. A keď eh, Niger súhlasí s tým, a že vytvorí tábor pre jedincov z celej Afriky, alebo iba tých, ktorí nedostali, alebo dostali postavenie utečenca. Aké existujú všeobecné plány riešenie niektorých e, humanitárnych problémov. Približte nám to. Ešte Patricia Toer. Patricia, vy ste chceli tiež niečo povedať? Ja sa pridávam k požiadavke lepšej definície eventuálneho programu. Ak je možné ho vôbec urobiť za týchto podmienok, aby sme pochopili lepšie, čo sa môže stať E, s tými ľuďmi, ktorí trpia v libyských táboroch. A, a podporujem kolegyňu Kienge. Ešte jedna otázka. Okrem tej Lindinej, povedali ste, že práve v západnej Afrike 24 by mohlo mať právo na ochranu, ale 74, ak som správne pochopila, osoby, ktoré pochádzajú z Afriky, čo by ste nám mohli povedať týmto číslam, možno ich uverejniť? V mojej krajine sa hovorí, že všetci sú títo imigranti ekonomicky a že by mali ostať doma. A nehovoria to len typicky antieurópske politické sily, ale nedávno, keď došlo aj k veľkej kampani delegitimizácie NGOčiek, tak teraz je tam aj veľká kampaň proti utečencom, aby sme ukázali, upresnili, že nejde o ekonomicky utečencov, ale o ľudí, ktorí majú za sebou obrovské tragédie. A mali by sme sa snažiť aj potvrdiť právny základ, aby sme stanovili možnosť pravidelného návratu alebo vyhostenia. Urobili sme smernicu o vyhosťovaní ak začneme aj o možno, e, pracovať na možnosti právnej, e, regulárnej možnosti návratov, tak aj to by bolo riešenie. Takže čo s tými ekonomickými utečencami, čo robiť pre nich ešte záverom? A bola som prekvapená, keď som si prečítala, že sa ďakuje francúzskej vláde, že 25 utečencov prebralo z Libie. Francúzska vláda v čase najväčšieho prílivu utečencov e, nedostali sme žiadne, žiadne poďakovanie a zdá sa mi, e, že konečne by nejaká loď, ktorá by mohla ja neviem, pristať nejakom francúzskom činom pristave. Toto by bola tá solidarita, áno, solidarita, no 25 utečencov, no dobre sme, ďakujeme za to Francúzsko, ale ja si myslím, že za to nie, že to nie je nejaké veľké meritum. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Odzneli viaceré otázky z úst kolegov, takže poprosím pána Koštela, aby odpovedal. Potom pravdepodobne komisia alebo služba pre zahraničné aktivity bude chcieť vyjadriť. Nech sa vám páči, pán Koštel. Výborne, ďakujem pekne. Naozaj veľmi veľa hm, otázok. Pokúsim sa e, e, reagovať telegraficky. Ak budete potrebovať e, podrobnejšie informácie, môžeme to urobiť posredníctvom nášho zastúpenia našej kancelárie v Bruseli. Znenie stručného znamenia zo samitu nie je jasné, pokiaľ ide o budúcnosť v Addis Abebe. Dnes po obede sa konalo prvé prípravné stretnutie osobitnej skupiny. Hlavná úloha je zabezpečenie pristovacích práv pre e, lietadla alebo povolenie na e, opustenie krajiny, čo všetko môže urobiť e, Európska únie, aby sprostredkovala možnosť pre letecké spoločnosti z Afriky pri prevážaní navratilcov pokiaľ ide o situáciu detí, čo všetko sa dá urobiť pre deti. Je tu veľká skupina e, detí bez sprievodu dospelých e, e, v Libii. Sú rozptýlené po jednotlivým strediskom. skoro 54 detí mladších ako 14 rokov, niektorí majú iba 6 rokov, nemajú žiadnych rodičov, nič o nich nevieme. Chceme ich vyviezť do Nigeru. E, vychádzame pritom z ich najlepších záujmov. E, e, snažíme sa nájsť rodičov krajiny pôvodu. Budeme sa snažiť zabezpečiť zjednotenie rodiny a urobíme maximum, aby sme pomohli deťom ohľadom toho, čo povedal alebo nepovedal prezident Macron, nie som jeho hovorca. V Abidžane eh, sa nehovorilo o nejakých policajných alebo o ďalších eh, zložkách na presadzovania práva. Eh, pokiaľ viem, neexistuje nejaký, nejaká policajná alebo vojenská zložka v dosiahnutých dohodách. Nie, Niektorí z vás ste spomenuli e, pojem tábory e, v e, Líbii. To sú strediska na príjmanie utečencov, to sú nejaké mm, sklady, ktoré sa pretransformovali na strediska. Tam sa ne spracovali žiadne žiadosti E, nie sú tu žiadne tábory, tam nie sú žiadne možnosti e, pre prácu e, v týchto zadržovacích strediskách. Ľudia sa, sú vystavení zneužívaniu strediska, ktoré sú pod kontrolou para vojenských zložek. Nemáme tam bližšie informácie. Vieme, že pred niekoľkými mesiacmi 15 tisíc ľudí uniklo E, z jedného takéhoto strediska e, pod kontrolou e, prevádzačov. To je iba jedno stredisko. Dostali sme informácie, že ďalších 7 tisíc ľudí sú pod kontrolou prevádzačov. Koľko ich celkovo pod kontrolou milícií, nevieme. Mimochodom, v niektorých týchto e, paravojenských organizáciách e, e, obyvateľe Líbie sú v menšine. Je tam veľmi veľa cudzincov, ide o obrovské peniaze, ide nielen o nezakonné obchodovanie s ľuďmi, ale aj obchodovanie s ropou, zbraniami, drogami. Tie to polovojenské organizácie chránia takéto e, nelegálne podnikateľské aktivity. E, veľmi veľa sa hovorí o tom, že treba e, poraziť tento podnikateľský model obchodníkov s ľuďmi. O tom sa hovorí už po via, viaceré mesiace. Treba sledovať finančné toky, rovnako ako bojujeme s terorizmom. Odkiaľ pochádzajú prostriedky? kto kupuje pašovanú ropu v Európe, kto registruje e, e, e, plavidla, ktoré sa plavia pod európskymi vlajkami. Práve títo peniaze financujú činnosť polovojenských organizácií, ktoré prevádzajú, obchody s ľuďmi. Čiže treba menej hovoriť a viac konať veď e, požiadavky o e, e, výkupné cirkulujú sociálnymi sieťmi. Tam sa uvádzajú bankové účty, kam treba previesť prostriedky. A mnohé z týchto bankových účtov sú v Európe, niektoré z nich sú v krajinách Perského zálivu. Treba vystupovať tieto finančné toky, treba zabezpečiť úzku policajnú spoluprácu, širšom meritku viem, že európske e, e, organizácii sa pripravujú na to, aby využili svedecké výpovede, ale treba toho urobiť viac, lebo e, doteraz tieto organizácie sú beztresné. Nepočuli sme ešte ani o jednom prevádzačovi v Libii. Mnohých z nich sú známi E, e, menovite nik e, z nich sa nedostal na zoznam, ktorý mm, bráni im cestovať, alebo u niekoho z nich nezmrazili peniaze. Nie som policajný príslušník policie, som odborník na humanitárnu pomoc, ale hovorím, že treba sledovať finančné toky. A to odporúčame všetkým štátom pokiaľ ide o dobrovoľnú eh, repatriáciu migrantov, či tento návrat je za každým dobrovoľným. Párkrát, čo som bol v Líbii, videl som, ako ľudia pláče a eh, prosíkajú, aby sa eh, vrátili domov. Je to preto, že naozaj to chcú, alebo sú vystavení nejakým tlakom? Zrejme je, zrejme je to kombinácia jedného i druhého. Predpokladám, že väčšina ľudí sa chce vrátiť domov, ale systém musí vedieť rozlišovať. Nesmieme sa uponahľať. Nemáme e, ešte dohodu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, aby sme zistili záruky pre e, všetkých štátnych príslušníkov, okrem e, siedmých, ktoré som spomenul máme prístup k niektorým zadržovacím strediskám na území pod kontrolou Národnej libijskej armádou v blízkosti Bengazi. Tam eh, môžeme zabezpečiť eh, prepustenie týchto zadržovaných. Keď hovoríme o riešení eh, základných príčin problému, súhlasím, nie som odborným, odborník, ale vždy citujem ministra Bazua, ministra vnútra Nigeru. Povedal, ak existuje jediná forma radikalizácie mládeže v Afrike, to je radikalizácia projektu hľadať e, lepšiu budúcnosť inde Je e, bláznostvo, keď hovoríte e, ľuďom o rizikách spojených s cest, vycestovaním do Líbie alebo prekročením Stredomoria a nedokážete ich presvedčiť o opaku, pokiaľ nemáte nejakú alternatívu a nemáte nejaké príjmacie strediska domnívam sa, že je naozaj zlé, aby ľudia e, cestovali do Líbie. Máme ich odradzať e, od toho. Ak sa dostanú do Líbie, je to už neskoro. Ak si myslíte, že je možné urobiť e, niečo na posilnenie migračného systému azylového systému v tranzitných krajinách pred Líbiou, tým zmenšíme pokušenie ktorému sú vystavení ľudia. E, dobrovoľná repatriácia utečencov. Niektoré z nich e, možno e, sa chce vrátiť. Väčšina utečencov z Líbie, z Iraku, z Palestíny, z Eritreji pravdepodobne nemôžu sa vrátiť do domoviny. Prečo Sirčania, Iračania, Palestinčania E, e, majú určité problémy e, v Líbii, ale nemajú rovnaké problémy z hľadiska ochrany ako predstaviteľa subsaharskej Afriky. Je možné, že niektorí z nich potrebujú presídlenie, ale my uprednostňujeme presídlovanie ľudí pôvodom z subsaharskej Afriky Afriky. Pokiaľ ide o, o, o miesta pre e, vylodenie na pobreží Líbie, stretávame sa s predstaviteľmi e, lekárskych tímov, poskytujeme im pomoc, e, poradenstvo o oblečenie, vodu. Je tu aj útvor pre boj s nelegálnou migráciou. Je to určitý odbor ministerstva vnútra vlády národného porozumenia a keď my alebo mimovládne organizácie OSN e, navštevujú niektoré príjmace strediska, zadržovacie strediska, snažíme sa im pomôcť. V opačnom prípade sú jednoducho stratení. Niekedy e, sa snažia uplatiť e, e, e, e stražcov e, Situácia v severnom Nižere eh, mm, nie klame eh, si, nie dokážeme urobiť zázraky. Naozaj je tu eh, humanitárna imperatíva. Musíme sa snažiť zachrániť maximálny počet životov. Existujúce programy v Líbii nie sú dokonalé, ale vaša podpora má obrovský význam z hľadiska E, e, návratu maximálneho počtu tých utečencov, ktorí sa chcú vrátiť. Situácia nás e, v severnom Nigeri je problematická. Vláda Nižeru nielenže prijela viac ako 200 tisíc utečencov od Baku Haramu, alebo utečencov z severného alebo južného Mali, E, snažia sa tiež e, e, braniť úniku ľudí z Nigeru do Líbia. Mnohí z nich idú tam cestou Alžíru. Ľudia brazdili Saharu, mnohí z nich sa stali pašerakmi, potom obchodníkmi s ľuďmi ale e, uvedomujeme si, že títo ľudia potrebujú alternatívne e, možnosti e, zamestnanosti a predstaviteľa miestnych úradov vyzveli ľuďom, ktorí sa podívajú prevazačstvom, aby sa prihlásili, ponúkli im niečo ako beztresnosť, je tu snaha eh, pomôcť týmto ľuďom nájsť eh, eh, legitímnu prácu. Potrebujeme projekty, ktoré získajú pozornosť miestneho obyvateľstva, aby mali nejaké stimuly opustiť túto profesiu prevádzačstva. V opačnom prípade hrozí povstanie mm, Tuaregov. Pokiaľ ide o správu OSN. Eh, je to niečo ako eh, vízie eh, alebo obrazok mm, tohto chlapca na mm, gréckej pláži. Niekedy potrebujete takéto obrazky, aby ste zobudili ľudí. Aj pokiaľ ide o osud predstaviteľov Západnej Afriky v Líbii. Je dôležité, aby členské štáty podporovali nielen príslušníkov po brežnej e, stráže Líbie, treba podporovať aj ďalšie inštitúcie, ktoré boje s e, e, korupciou úrad generálneho prokurátora, teda organizácie, ktoré prispievajú k tomu, aby Líbia plnila svoju ústavu a mali by sme podporiť všetky prvky ktoré sa snažia o zmenu. Už som spomenul e, obchodný model, e, ktorý používajú e, prevádzači Niger zajtra začne prevažať 4 tisíc štátnych príslušníkov tejto krajiny, ale okrem toho bude prijímať utečencov, teda tých, ktorí sme uznali E, za utečencov v Líbii e, e, nemajú nejaké maximálne limity na počet ľudí, ale chcú od nás ubezpečenie o tom, že nájdeme im niečo v Európe. Pokiaľ ide o zverejnenie údajov o tom, kto potrebuje našu ochranu, spomedzi kto ide do Líbie, zverejňujeme to Existujú e, ďalšie legálne alternatívy, pokiaľ ide o zlepšenie prístupu k školstvu, primárnemu e, e, školstvu, strednému školstvu. Ak ľudia dostanú takéto vzdelania, možno, že nebudú mať takú potrebu opustiť svoju krajinu. Máme teraz zakotvené právo na prácu pre utečencov a stále menej e, e, e, trejcov opúšťa Ukrajinu, mnohí z nich idú do Egyptu, do Líbie, čiže musíme investovať do sektoru služieb a to bude znamenať obrovskú zmenu z hľadiska dôstojných podmienok pre stabilizáciu utečencov s tým, aby mohli, mali možnosť e, pobývať v krajine, kde požiadali o azyl. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne za poskytnutie komplexného obrazu. Pán Gabriči e, z GEF a potom mm, pani e, Vila Rosa z DG ECO a potom e, pán Filori e, z DG NIR. Času nie je veľa. Pokúsim sa byť veľmi stručný. Chcem poukázať na to, že úzko spolupracujeme s IOE viac ako dva roky v tejto oblasti a to veľmi intenzívne Myslím si, že veľmi dôležité je vnímanie týchto problémov. Veď už dlho sa hovorí o týchto veciach, ale keď my to povieme členským štátom, ale mu, musíme si uvedomiť, že verejnosť nejakým spôsobom vníma tú situáciu ale, eh, ale ako si sa nedostáva na povrch ten, tá, tá humanitárna katastrofa v krajine zmietanej občianskou vojnou eh, je našou snahou získať podporu aj zo strany členských štátov. Eh, dokumentárny film CNN spustil lavinu. A prečo? Pretože CNN vysiela všade Prvýkrát sa stalo to, že po tomto dokumente e, Uganda urobila ponuku, že príjme 30 tisíc a to skutočne zavažilo. Ak jeden africký štát povie, že toto je humanitárna katastrofa, to, sú, to je otroctvo, to sú naši bratia, e, tak potom skutočne to spustí nejaké kroky a toto vlastne spustí sériu e, aktov a e, deklarácia síce bola veľmi vágna, ale tie africké štáty už to, e, sa toho chytili a to je zásadného významu je veľmi dôležité, aby to vlastne to, tá spolupráca s UNHCR Africkým, Africkou úniou napredovala. Existuje e, vlastne to prepojenie síl, ale teraz to nabralo novú, e, novú, novú podobu e, do, doteraz skutočne každý jeden krok sa rodil veľmi pomaly. CNN Plus to e, prehlásenie Agame, tak to skutočne prinieslo e, situáciu, ktorú máme dnes, to spoločné vyhlásenie, e, čo bude podobou, čo bude obsahom, formálnym obsahom, nikto nevie presne. A, a už boli nejaké predbožné rokovania, ale chceme sa chopiť tejto príležitosti. Určite tá situácia nie je dokonalá ale je dôležité, e, aby sme e, vlastne e, zastavili ľudí, ktorí sa ocitajú pre touto pascou aspoň sa postarať o tých, ktorí dokážu nejakým spôsobom sa posunúť z týchto centier inde. Nastala jedinečná príležitosť a nesmieme prísť o túto príležitosť. No a čo sa týka líbyjskej situácie, tam je to veľmi volatilné. E, e, niektoré mimovládky hovoria, no vy rokujete s libyskou vládou. No, no jasné, musíme začať aj, aj, aj, aj cez tieto e, kanoly. Je tu samozrejme aj ten prvok mierového procesu OSN, ktorý má svoj dosah. A v neposlednom rade a veľmi správne bolo konštatované, že v tom čase, keď Líbia bola stabilná, tak témer 2 e, milióny ľudí e, vlastne žilo a pôsobilo e, v Líbii. No a dnes je to len 760 tisíc ľudí z tých 2 miliónov. A ešte posledná poznámka. Ako bojovať proti tomu modelu modelu obchodovania s ľuďmi. Samozrejme, peniaze hýbu tými, tými e, prevádzačmi a bašerokmi e, a e, tá operácia Sofia nebola operácia zameraná na to, aby boli poslaní ľudia naspäť domov. Išlo predovšetkým o to, aby sa pozbierali spravodajské informácie. To si vyžiadalo veľa času, pretože museli sa najprv získať súhlas všetkých členských štátov a potom, aby Sofia, e, dáta zo Sofie mohli si vymieňať informácie s Interpol, e, Interpolom, Eurojustom, Europolom a tak ďalej. Ale teraz už e, našťastie to všetko dobre funguje. To je jeden z kľúčových prvkov, ktorý má slúžiť na rozloženie týchto modelov fungovania a práce tých, e, tých pašerokov. Musíte si uvedomiť, že nejde o ľudí, ktorí odjak živa boli e, zločincami. Mnohí z týchto, e, z týchto pašerakov ľudí sú ľudia v úvodzovkách normálni, povedzme, robili v rodinnej firme, ale vzhľadom na tú situáciu špecifickú, že viac že viac ako pol milióna Libíčanov je presídlených v rámci hranici Líbie, povedzme, že ide ľudí, ktorí predtým boli pastieri a spokojne si žili, ale zistili, že vlastne môžu si privýrobiť, ak e, prepravia nejakých e, utečencov e, z jedného do druhého bodu. Čiže opäť obnova stability v Libii, obnovenie tých pôvodných komunít v Libii. A keď hovorím Libičania, je to určitá E, integrovaná komunita. E, viete, e, ten proces identifikácie, zberu údajov, to je jednoducho zlý sen, ale treba, treba v tom zotrvať, treba sa snažiť maximalizovať naše snaženie, musíme sa reálne pozerať na situáciu a musíme si uvedomiť to, že v tejto chvíli e, ťažko nájsť iné riešenie a treba využiť tú jedinečnú e, príležitosť, ktorú ponúklo teda tá reportáž CNN a Agame e, máme tu vlastne DG Eco a DG NIR, pani Vila Rosa a, a, a Filory. Takže uvedomte si, že na e, plenárnom zasadnutí majú poslanci dva, dve minúty maximálne na vystúpenie, takže nemôžem poskytovať vám viac. E, humanitárna pomoc by, ne, e, by nemala byť, by sa nemala odvíjať od stavu, v ktorej sa ten či oný nachádza. Pán Koštel povedal, že pol milióna Lipinčanov sú Libinčania, ktorí si zasluhujú humanitárnu pomoc sú presídlení, okrem toho sú migranti a utečenci v Líbii. Mhm. Situácia sa neustále zhoršuje. Máme ženy, dete a staršie e, osoby, ktoré prišli od domov. Máme interne presídlené osoby, e, to znamená ľudia, ktorí musia predať, čo majú, aby prežili. O, o, potom sú to e, e, civilisti, ktorí sa nachádzajú uprostred, e, uprostred konfliktu, na ktorých má dosah mm, Daesh a ďalšie teroristické skupiny. No a sú tu ďalšie problémy. Preto mm, ekohumanitárny nástroj sa zameriava práve na tieto osoby, o ktorých som hovorila, to v úzkej spolupráci a doplňajúc iné e, európske nástroje, povedzme aj také, ktoré sa zameriavajú na migračnú krízu a v roku 2018 nadalej e, sa budeme zamrievať predovšetkým na e, sektor zdravotnej starostlivosti. To je e, sektor, ktorý predovšetkým bol postihnutý libyskou krizou. Uvediem niekoľko čísel. Menej ako 20 zdravotníckých zariadení funguje v niektorých okresoch, v niektorých oblastiach. Všetci tvrdia, že nie je e, e, riadny prístup k liekom. Len jedna tretina kliník funguje a, je, a, a skutočne je zlomok e, zdravotníckého materiálu je k dispozícii. Ďakujem pekne, že ste nám, nám pripomenuli aj ďalšie problémy v Líbii, okrem tej krízy, o ktorej som hovoril pán Filori z Degenir. Bref, car je... Veľmi stručne, pani predsednička, keďže viem, že čas letí. Dramatické podmienky, v ktorých sa nachádzajú utečenci v Líbii a pán Kostel to potvrdil a to potvrdzuje, aké je naliehavé konať v tejto krajine a tiež to potvrdzuje potrebu podpory zo strany EÚ aj k podpore takým obdivodným aktivitám, ktoré rozvíja UNHCR, NGOčky a iné organizácie napriek naozaj zložitých až hrozných podmienok v týchto krajinách. E, trastový e, fond e, alebo naliavý fond EÚ bude fungovať a bude pokračovať aj v roku 2018 a operačný výbor tohto fondu pre Afriku sa rozhodol pre e, významné akcie na boj proti obchodovanie s ľudskými bytostiami v Afrike a na boj proti kriminalite. Ďakujem. Ďakujem pekne či e, panelistom, či kolegom. E, vypočuli sme si šokujúce veci, vypočuli sme si to, že členské štáty EÚ by mohli urobiť viac. E, kto dá teda to povolenie konať, kde sú tie účty. To všetko sme preberali. Ľahko sa hovorí, komisia by mala urobiť to či ono. A potrebujeme úzku spoluprácu v tejto veci Máme plenárne zasadnutie budúci e, e, týždeň. Možno by sme mali využiť e, túto príležitosť na to, aby sme nadviazali na Abidžan, aby zarezonovali tieto otázky, aby komisia aj rada, ktorá bude zastúpená na právnom zasadnutí, aby odniesla si z toho rokovania nejaké zadanie. Ďakujem tu prítomným. Máme ešte bod rôzne nikto nemá rôzne. A potom ďalšie zasadnutie bude 24. a 25. januára. Toto je posledné stretnutie pred Vianocami. Máme spoločné zasadnutie ohľadom Sacharovej ceny, ale pokiaľ sa neuvidím s niektorými z vás, prajem vám krásne vianočné sviatky. Ďakujem.